Uh, Srdečne kolegov všetkých vítam na tejto druhej časti vypočutí na tému využívanie údajov užívateľov zo strany Facebooku a taktiež zo strany Cambridge Analytica a dopad eh, na ochranu údajov. Ide o teda druhé vypočutie v tejto sérii sú tu zástupcovia zboru LIBE, ale tiež Juri, Avko a ITRE. Ďalší dvaja, teda ďalší predsedovia budú prichádzať, odchádzať. Nevieme presne, kto bude zastupovať výbory. Výbor Júri zastupuje pani podpredsednička Madi Delvo. Teba Medy poznám, len ostatných nepoznám celkom s istotou. Avko by mala zastupovať pani Hübner a ITRE by mal zastupovať Paul Rubich. Je dôležité, aby všetky výbory boli zastúpené v tomto procese. Na tomto vypočutí tiež sa k nám pridá IMKO, podpredsednička a tiež predsednička výboru pre kultúru. Ale to zatiaľ nie je potvrdené s úplne definitívnou platnosťou. 4. júna prebehlo prvé vypočutie kolegovia. Ak dovolíte, musím prečítať úvodné slovo, predtým než sa dostaneme k samotnému vypočutiu. Je to však dôležité, pretože pri prvom vypočutí sme absolvovali veľmi plodnú výmnu názorov. Teda, ak dovolíte, budeme postupovať rovnako aj v tomto prípade. Srdečne vítam všetkých našich hostí ešte raz. Očakávame, že sa ešte postupne k nám budú pridávať kolegovia, ako budú pricestúvať postupne takto v pondelok. Po rozhodnutí konferencie predseda 12. apríla na tiež e, po stretnutí s pánom Zuckerbergom na úrovni konferencie predsedov sa rozhodlo, že parlament zorganizuje tri podrobné vypočutia na úrovni výboru s významnými zástupcami Cambridge Analytica a z Facebooku v kontexte tohto štandálu. Cieľom týchto vypočutí bolo uh, zosumarizovať ponaučenia z tejto udalosti a taktiež uh, stanoviť si, ktoré EU nástroje by boli užitočné v tomto smere. Snažili sme sa e, pozvať najrelevantnejších, najvhodnejších rečníkov v tomto smere na túto druhú časť v tejto sérii. Chceli sme dať slovo tým, ktorí naozaj majú právomoci rozhodovať v jednotlivých oddeleniach, v prípade Facebooku aj na iných úrovniach. Dúfam, že dáme priestor týmto hostom dnes. Chcel by som pripomenúť, že táto druhá časť sa bude zameriavať na konkrétne dopady na ochranu údajov, ochranu súkromia, na volebné procesy, na dôveru na úrovni spotrebiteľov v kontexte digitálnych platform, na počítačovú bezpečnosť, na pozíciu na trhu v týchto sociálnych sieťach. E, tretia časť, tá prebehne 2. júla. Tu dáme priestor viacerým komisárom, tí nám priblížia možné nápravy, aby sa predišlo podobným situáciám v budúcnosti a tiež sme požiadali, aby Facebook zastúpila pani Sheryl Sandberg, ktorá je e, výkonnou rediteľkou alebo nejaký jej zástupca. Začneme teda dnešné vypočutie. Máme troch veľmi významných panelistov, ale ešte predtým by som rád pripomenul, aké pravidlá sa budú stiahovať na toto vypočutie a tiež na diskusiu. Naposledy to bolo úspešné, takže dúfam, že to dodržím aj tentokrát. Budeme musieť prísne dodržať rečnícky časť pred stretnutie politické skupiny sa rozhodli, že si vyčlenia čas na e, každú časť. 15 otázok bude povolený podľa toho pravidla. Všetko bude spravodlivo rozdelené. A po každej otázke dáme hosťom priestor odpovedať, aby to bolo dynamické. Po prezentáciách panelistov Dáme slovo predsedom pridružených výborov a potom bude nasledovať zoznam rečníkov, preto sa prihlásia. Každý poslanec na zoznam rečníkov aj predsedovia pridružených výborov budú môcť položiť jednu otázku adresovanú jednému jedinému panelistovi. Budete si to musieť teda e, rozmyslieť, komu chcete položiť otázku. Maximálne minútu máte k dispozícii. Potom panelista bude mať dve minúty na odpoveď. Toto budeme tiež musieť prísne dodržať, tento vymedzený čas. Inak e, vám budeme musieť odňať mikrofón. V prípade, že e, poslanec prihlásený nie je prítomný, e, dostane slovo nasledujúci prihlásený poslanec. Je to teda všetko viac menej jasné. Myslím preto, že sa môžeme obrátiť na našich rečníkov. Nebol to až taký dlhý, únavný úvod nakoniec. Dostávame sa teda k našim rečníkom. Andra Jelinek, predsednička Rakúskeho orgánu pre ochranu e, údajov e, ďalej. Pie Paul Olivier Delay, e, predseda a spoluzakladateľ personálie Data Jo a taktiež Steve Satterfield, ktorý je riaditeľom pre ochranu súkromia a oddelenie reklamy vo Facebooku. Začíname teda prvé kolo tohto našho vypočutia a najskôr dostáva slovo ešte som pozabudol, keď všetko priebieha otvorene demokraticky. Tu v Európskom parlamente to takto robíme. Chcel by som sa obrátiť na zástupcov ostatných pridružených výborov, či sa chcú vyjadriť medy. Ďakujem, klot. Ja tu zastupujem výboru pre, výbor pre právne veci. Náš výbor sa zameriava na otázky, ktoré sa týkajú eh, prípady z pohľadu jurisdikcie, taktiež v kontexte platného práva a tiež eh, v kontexte toho, ktorý súd bude eh, kompetentný na zaoberanie sa týmito prípadmi ďalej etické otázky, medzinárodné právo, nové technológie, data mining v kontexte práv duševného vlastníctva, teda v mene jury, by som aj ja rada privítala našich expertov a verím, že to bude konštruktívne stretnutie, zotvorenú diskus- diskusiu, čo sa týka jurisdikcie Chceme sa e, konkrétne dozvedieť, čo sa presne udialo a aké mechanizmy nápravy existujú, aké sú k dispozícii, aby sa predišlo opakovanie situácie v budúcnosti. Myslím, že by sme mali okamžite začať tým, že dáme slovo panelistom. Vždy hovoríš, Madi, veľmi stručne. Veľmi si ceníme, že Juri sa vôbec dostavil. Možno aj ostatní, keby sa boli dostavili, aj oni by boli dostali slovo. V každom prípade iba Juri to zvládlo. Začneme aj teda tým, že dostáva slovo prvá rečníčka Andrea Jelinek, predsedníčka Rakúskeho orgánu na ochranu údajov. Maximálne 10 minút, prosím, nech sa páči. Ďakujem. Vážení poslanci, nariadenie GDPR nadobudlo platnosť 25. maja, ako viete, a pred dvoma rokmi bolo schválené Európsky orgán na ochranu údajov e, vytvoril teda tento e, nový nástroj spolu s ostatnými e, európskymi aj národnými orgánmi na ochranu údajov, spolu s komisiou Cambridge Analytica a Facebook. Tento prípad sa podrobuje šetreniu ICU a Veľkej Británii, pretože Cambridge Analytica má sídlo v Veľkej Británii. Ak by tento prípad vznikol po 25. máji ICO by bolo gestorským orgánom a tiež e, ostatné orgány na ochranu údajov. ICO by prijal rozhodnutie a tiež by to potom posunulo ostatným príslušným orgánom na ochranu údajov. A zistenia by sa mohli týkať stiahnutia až maximálne 4 e, z obratu firmy, ale keďže k tomuto prípadu došlo pred 25. májom, tak e, orgán ICO vykonáva všetko šetrenie a ICO ako jediný orgán e, vypracuje aj správu. Informuje nás však e, o všetkom, čo sa deje a úzko spolupracujeme s týmto orgánom. Toto vyšetrovanie a výsledky sa zverejnia v júni alebo v júli, keď sa vydá správa. Jedna z zásadných vecí nariadení GDPR sa týka priamej zodpovednosti a firmy ako Facebook musia dokázať, že dodržovajú pravidlá a že si uvedomujú svoju zodpovednosť. Nariadenie GDPR podporuje um, kontrolu spotrebiteľov nad nakladaním so svojimi údajmi. GDPR nedá, nie je ideálnym nástrojom na všetko, ale zvyšuje to mieru ochrany údajov jednotlivca. Nepadlo to však z jedného jasného neba. Pod, pred viac ako 20 rokmi tento proces začal. Ak ste ako firma dodržiavali už predtým platné pravidlá, nebude taký problém prispôsobiť sa novým pravidlám na základe nariadenia GDPR. Ak dodržiavate ustanovenia GDPR, nie je to len vašou výhodou v obchodnom zmysle, ale tiež to stanovuje zákon. Ak investujete do ochrany údajov už vopred, každý rok, eh, keď sa nastavuje eh, miera ochrany údajov, eh, tým preventívne vlastne investujete, nemusíte míňať peniaze na reklamné kampanie, ktorým sa chcete ospravedlniť spotrebiteľa následne, čo jednoducho tak či tak nestačí. Už máme viac ako 30 zraničných prípadov Budeme preto veľmi pozorne skúmať podľa pravidiel nariadenia GDPR, mechanizmy konzistentnosti, e, tiež príslušný dohľadný orgán a ďalšie dozorné orgány budú potom nastupovať e, do procesu Facebook, Cambridge Analytica. Myslím, že je to len vrchol ľadovca, tak ako aj mnohí e, už to uviedli. Aj my z tohto vychádzame Znepokojivé v tomto prípade je, že sú tu odhalenia a tu Facebook uznáva, že postupoval a poskytoval údaje o svojich užívateľoch, a dokonca aj o svojich neužívateľoch. A tiež pripustili ďalšiu vec. Je to ako nejaká skladačka, nevieme, z koľkých častí pozostáva a koľko častí ešte stále chýba. Našej pozornosti ochrana údajov je základným právom a je potrebné to dodržiavať a rešpektovať a to na úrovni orgánov na ochranu e, súkromia. Nejde o to, či niekto zneužíva údaje, ktoré by nemal mať dispozícii iba preto, e, že neexistuje zákon, aby sa k týmto údajom dostal. Takže tak nie je možné spracúvať tieto údaje v prípade, že užívateľ nedal svoj súhlas. Ochrana údajov je teraz vo všetkom, vo všetkých sférach života. Ako sme počuli minulý týždeň, Wall Street Journal chce zorganizovať diskusiu v prípade, že USA sa rozhodnú prijať podobnú právnu úpravu GDPR. Je to veľmi zaujímavé, pretože poprvýkrát E, sa aj v USA šíri takýmto spôsobom osveta a občanom naozaj záleží na tým, ako sa nakladá s ich údajmi. Záujem z rôznych e, častí sveta o toto nariadenie GDPR je čoraz väčšia Európa, teda udáva smer. V tomto prípade americké firmy sa nielen snažia plniť e, tieto ustanovenia tak, ako sú povinné, ale tiež si uvedomujú čoraz viac aspekty ochrany údajov, Žiada o to napokon aj americký občan spotrebiteľ. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalej Paul Olivier de Hay, ktorý je predseda a spoluzakladateľ personaldata.io. Ďakujem za to, že aj ja dostávam priestor vystúpiť na takomto prestížnom stretnutí. Je mi to veľkou cťou. Ja som sledoval tento prípad ako občan, ktorý si uvedomoval eh, porušenie svojich práv. V decembri 2015 som eh, čítal článok v Guardiane, kde sa uvádzalo, že britská firma spracovala osobné údaje, politické údaje stovky miliónov amerických občanov. Okamžite som si uvedomil, že tento potenciál sa môže obrátiť do plodnej diskusie o, o ochrane údajov, najmä na druhej strane Atlantiku. Keď som si nevšimol žiadne ďalšie následné články v Guardiane, začal som svoje vlastné šetrenie. Zhromaždil som mnoho údajov veľmi rýchlo, e, to bolo veľmi e, znepokojivé a tiež som pocitoval čoraz väčší tlak e, vzhľadom na vývoj na sociálnych sieťach e, z dôvodu Brexitu a taktiež prezidentských volieb v USA, alebo možno aj preto, že v tlači to bolo tak málo pokryté popri tom, ako prebiehali voľby. Ja som oslovila aj novinárov a niektorí dokonca získali veľkú pozornosť týmto tvrdeniami vo všetkých fázach. V priebehu niekoľkých rokov som pozorne, s úžasom sledoval, ako PR Facebooku úplne vyvracal všetky obvinenia, ktorých som vedel, že sú pravdivé. Zdá sa, že to fungovalo pre nich až zhruba do marca 2018. Niektorí zhrnuli toto obdobie tým, že povedali, že Facebook je vlastne Cambridge Analytica s lepším PR. Uh, Možno je na tom e, e, niečo pravdy, teda celkom iste. E, Cambridge Analytica sa snažilo niečo, čo robí Facebook pravidelne, až na to, že donedávna to dosť unikalo pozornosti. V každom prípade takéto informácie v tlači by som nazval transparentnosťou z hora nadol. V skutočnosti to nezahrňa žiadny subjekt ktorého by sa týkala ochrany údajov, teda ako by mala vyzerať táto transparentnosť z dola nahor. Nie je to až také ťažké v skutočnosti. Cieľom je, aby jednotlivec si uvedomila, ako funguje ekosystém informácií, prečo teda nevytvoriť prostredie preto, aby e, sa na otázky naozaj odpovedalo tak, ako to prináleží. V prípade Cambridge Analytica na prvom stretnutí ste si vypočuli profesora Davida Karola, ktorý sa k tomuto vyjadril a tiež sa vyjadril k otázke právnych sporov vo Veľkej Británii. Čo sa týka Facebooku, ja som sa začal venovať tejto problematike v decembri 2016. Žiadal som Facebook eh, o prístup k svojim údajom eh, na pixely, okrem iného z pohľadu reklamného subjektu ide o zameranie sa na niekoľkých eh, jednotlivcov, o ktorých majú, dajme tomu e-mailovú adresu alebo iné informácie. Potom, čo som to viackrát zdôraznil, Facebook zverejnil nástroj, vďaka ktorému každý užívateľ má prehľad o tom, ako sa nakladá v reklame s ich údajmi. Facebook svojvoľne, úplne svojvoľne, zdôrazňujem, obmedzil tento nástroj len na dva mesiace a čo je vlastne v skutočnosti zbytočné, keď si uvedomíme, aké užitočné je mať spätný pohľad pri prečosti volieb. Aj e, pri tejto obmedzenej platnosti je šokujúce pre mnohých užívateľov e, uvidieť, že stovky reklamných e, firiem nakladajú s ich údajmi mnoho novinárov aj vo významných novinách. Keď sa hovorilo o rozsahu sledovania zo strany Facebooku, sa rozhodlo vynechať to. Ďalej, čo sa týka pixelových dát, tu ide o súbor stránok Facebooku na rôznych eh, internetových stránkach, ktoré Facebook sleduje. To je možno tiež eh, veľmi informatívne na to, aby sme pochopili, ako fungujú eh, volebné procesy. Po 18 mesiacoch som ešte stále tento zoznam nedostal. Obrátil som sa na tiež aj ďalšie subjekty vo britskom parlamente, aj v Európskom parlamente na to padli otázky priamo Markovi Zuckerbergovi, ako aj v americkom kongrese. Všetky odpovede e, zástupcov Facebooku si protirečia a protirečia odpovediam, ktoré ja som predtým získal. Jasne na to upozornil aj senátor USA Blumenthal, e, keď e, kladol otázky Markovi Zuckerbergovi Facebook reagoval na túto priamu žiadosť tým, že ohlásil dosť nejasné plány na plnenie eh, nového nástroja ehm, vlastne Clear History. Tento nástroj bude veľmi nedostatočný a už keď sa spustí, ešte stále nie je určené, kedy presne sa spustí. Tiež nie pochyb o tom, že tento nástroj sa bude prezentovať ako dobrovoľný, nie ako povinný krok z hľadiska transparentnosti. O to som žiadal Facebook už pred rokom a pol. Tiež by som rád upozornil, že pôvodne som o toto žiadal prostredníctvom Privacy Shield. Odvtedy, aspoň teoreticky, som mal možnosť vysvetliť to, a je e, na úrovni tretej nezávislej strany, teda dôverníka. Po istom čase Facebook oslovil toto dôverníka a e, prišiel na to, ako zamietnúť moje stežnosti od samého počiatku. Musel e, som osloviť írskeho dôledného úradníka pre ochranu údajov, ktorý však vôbec nezakročil v môj prospech. Práve naopak, snažil sa ma umlčať. Podľa mňa, a súhlasia so mnou mnohí, írsky orgán na ochranu údajov najvýraznejšie eh, prispel eh, k tomuto procesu, eh, keď Facebook porušuje platné európske pravidlá a legislatívu. Teda Facebook je v skutočnosti Cambridge Analytica s lepším PR, s lepšími právnikmi a ešte lepšími lobbystami. Toto všetko je veľmi nešťastná situácia mne tu nede o transparentnosť, len kvôli transparentnosti. Ja nede o transparentnosť, aby, aby sme lepšie pochopili, ako tieto systémy fungujú, aby sme mohli informovať aj ostatných. Ja som vytvoril aj e, neziskovú organizáciu personaldata.io a vytvorili sme stratégiu pre e, uplatňovanie pravidel v súvislosti s platformami. Je to trochu možno nejasné, takže e, vám predám ešte aj, alebo odozdám ešte aj písomný, písomné vyjadrenie môžete vytvoriť príslušnú stratégiu. Údaje, údaje v podstate na Facebooku ehm, a s problémy, ktoré s nimi súvisia, musia, musia byť objasnené. Napriek tomu, že Facebook alebo Mark Zuckerberg už sa ospravedlnia a budú od nás požadovať dôveru, ale budú v podstate ešte len utvrdzovať tento informačný ekosystém, ktorý aktívne znečisťujú. Ako alternatíva by sa mnohé tieto údaje mohli byť skopírované mimo Facebooku, som práva na prenosnosť a taktiež by sa mohli vytvoriť dodatočné služby, ktoré boli e, dobrým protikladom alebo vyvážením moci Facebooku. Napríklad e, pixelové data, face, e, data Facebooku by mohli byť importované napríklad nejakej osobe, ktorá mi mohla informovať používateľa ohľadom rôznorodosti názorov, ktorým je vystavený. Taktiež možno by sa, mohlo, sa to mohlo dostať k novinárom, ktorí sa snažia lepšie pochopiť cudzí vplyv. A takýmto spôsobom by Facebook nemohol urobiť to, že by selektívne v podstate vyberal si údaje na svojej e, platforme podľa toho, ako to slúži ich obchodným účelom. Mark Zuckerberg nám všetkým upiera príležitosť dostať sa k našim údajom a vytvoriť eh, široké spektrum služieb, ktoré by vyriešili problémy, ktoré on vytvoril. A on sa stále pridržiava zastarelého obchodného modelu a nemali by sme mu naďalej veriť, pretože on sa tvári, že sa snaží vyriešiť problémy, ktoré sám spôsobil. A Mark Zuckerberg eh, rozhodne by si nezaslúži našu dôveru. Ďakujem. <clears throat> Steve Satterfield, private... Satterfield, ktorý je rediteľom pre um, ktorý je riaditeľom Facebooku, čo sa týka eh, politiky v oblasti reklamy. Ďakujem, pán predseda, vážený člen Európskeho parlamentu. Som rád a pocne, že tu dnes som. Volám sa Steve Satterfield, som riaditeľom e, týmu Facebooku pre súkromnosť a taktiež sme zodpovední za otázky ochrany údajov. Taktiež na našich e, platformách pre výrobu alebo vývoj e, aplikácií v súvislosti s výrobou našich produktov. Facebook vytvára produkty, ktoré ľuďom na celom svete dávajú príležitosť sa spojiť s ľuďmi, ktorých majú radi. Pracujeme na rôznych aplikáciách, chránime e, osobné údaje a taktiež poskytujeme možnosť prenosnosti údajov. Máme tu špecifický incident, ktorý súvisí s platformou Facebooku, to je porušenie našej politiky, keď, keď eh, sa naše mm, informácie dostali ku Cambridge Analytica a my musíme zaručiť, že sa, už to, že to, sa to už nebude opakovať. Je treba viesť široký dialog, je hovoriť o eh, praktikách Facebooku na ochranu údajov a ochranu súkromia a taktiež eh, o tom, ako plníme princípy GDPR. Často si majú mnohí milnú predstavu ohľadom toho, ako zbierame údaje a využívame ich v reklame. Mnohí hovoria o dôvere. Cambridge Analytica to bolo porušenie dôvery, dôvery medzi Facebookom a ľuďmi, ktorí využívajú naše služby. My rozhodne chceme zlepšiť naše produkty a naše služby a interné procesy. Samozrejme, to bude nejakú dobu trvať, než vyriešime všetky výzvy, ale sme odhodlaní to robiť všetko správne. Čo sa týka predmetu vypočutia Cambridge Analytica, to by som chcela povedať, že najlepšie informácie, ktoré mám v dispozícii, tvrdia, že žiadne údaje európskych používateľov doktor Kogan z Cambridge Analytica nezdielal a toto je podložené aj zmluvami eh, z podniku doktora eh, Kogana a taktiež našou vnútornou analýzou. My to nechceme plne potvrdiť do tej doby, než e, vykonáme plné šetrenie a toto hneď potom, čo dostaneme autorizáciu. Takže je dôležité povedať, keďže toto vypočutie má za predmet e, dopad z tejto udalosti na európskych občanov. Je treba dodať, že sa to rozhodne nesmie už opakovať. Takže čo chceme urobiť, aby sme tomu zabránili? V roku 2014 sme zmenili svoju politiku a trochu sme a dosť sme obmedzili informácie, o ktoré mohli ľudia požiadať. Proaktívne sme revidovali určité aplikácie, ktoré žiadali o viac než eh, tie základné údaje. Teraz chceme zajsť ešte ďalej. Predovšetkým, keď využívate aplikáciu, tak sa vás opýta, alebo tak si vypýta povolenie len pre obmedzené informácie, napríklad eh, meno, mailová adresa a fotka. A všetko to ide na revíziu nášmu operatívnemu týmu. Potom, keď tú apku nebudete používať 3 eh, mesiace, tak eh, v podstate tam nebude žiadny prístup k vašim k informáciám o vás. Ďalej sa každému ukáže zoznam EPI, ktoré používajú a taktiež inštrukcie, pokiaľ chcú niektoré tie EPky, ktoré nepoužívajú, vymazať. A taktiež skúmame každú aplikáciu, ktorá má prístup k veľkému množstvu informácií, alebo preskúmali sme to, než sme našu platformu e, zmenili v roku 2014 a pokiaľ tam bol, bola nejaká nezrovnalosť alebo nejaká pochybnosť, tak samozrejme tá aplikácia bude úplne zakázaná. Zatiaľ sme týchto aplikácií preskúmali tisícky a viac než 200 sme ich e, zrušili alebo zakázali. Už pracujeme dva roky na tom, aby sme zlepšili naše služby taktiež v súlade s GDPR. Príprava na GDPR prestovala pre Facebook obrovské úsilie. Vytvorili sme skutočne e, veľký horizontálne e, aktívny tím. Mali sme feedback regulačných orgánov a rôznych expertov. Dávam len pár príkladov. Napríklad sme zjednodušili kontrolu a nastavenia miesto toho, aby ste sa museli tomu preklikávať cez 20 rôznych políčok, tak teraz je to všetko na jednom mieste. A taktiež sme aktualizovali nástroj na prenositeľnosť informácií. Tieto nástroje majú dostupné všetci ľudia na svete. A my týmto žiadame aj Európanov, aby sú, súhlasili s trojakým spracovaním údajov. To je zbier, zbieranie údajov, ktoré sú na ich profile. Potom je tam informácie, ktoré sa používajú na e, rozpoznávanie tvári. A potom sú to údaje o tretich stranách. Tieto charakteristiky sú dobrovoľné, ľudia ich môžu na Facebooku zamietnúť. Taktiež sme aktualizovali naše podmienky pre kontrakt s používateľmi. Ľudia musia odkliknúť, že súhlasia, predtým než sa dostanú ďalej na Facebooku. Naša práca na ochrane údajov neskončila. Naopak, Vytvorili sme tým, ktorý sa venoval otázke GDPR, vytvorili sme centralizovanú organizáciu, ktorá v podstate združuje týmy naprieč Facebookom a sústreďuje sa len na otázku súkromia v rámci nášho produktu. Takže nejde tu len o to, aby sa plnili pravidla, aby používateľe mali viacej kontroly. Taktiež máme plány e, vytvoriť nástroj na e, vymazanie histórie, taktiež e, teraz sa tam samozrejme zbierajú údaje na Facebooku, ktoré môžete potom vymazať. A keď sme to oznámili, tak to bolo dosť také zatiaľ vágne. Trochu sme to načrtli zhruba a to z toho dôvodu, že dúfame, že dostane spätnú väzbu od ľudí z celého sveta, keď budeme vyvíjať tento nástroj. Predtým, než prejdeme k otázkam, tak chcem povedať dve veci ohľadom toho, ako fungujú naše služby a predovšetkým, ako fungujú naše reklamné služby. Čo robíme a čo nerobíme. To poprvé reklama. Tu chcem jasne povedať, že náš obchodný model vychádza z reklamy. Toto je najlepší obchodný model, aby sme dosiahli naše ciele. No a tie reklamy, ktoré ľudia vidia na Facebooku, sú personalizované. My využívame e, určité údaje a potom podľa toho vytvárame reklamu. Ľudia podľa prieskumu chcú vidieť reklamu, ktorá je pri nich e, relevantná a chceme, aby sa reklama dostala k ľuďom, ktorí najpravdepodobnejšie budú mať záujem o reklamované produkty. Predovšetkým je to dôležité pre malé stredné podniky, ktoré majú obmedzený rozpočet na reklamu. Pretože reklama a súkromie nie sú v konflikte, môžeme eh, vám ukazovať relevantnú reklamu bez toho, že by sa tí, ktorí ju tam dali, dozvedeli niečo o vás alebo vaše údaje. Taktiež pokiaľ využívame údaje tretej strany, tak žiadame o eh, explicitný súhlas. Ďalej sú tam samozrejme stanovené určité kategórie záujmov, ktoré môžu byť využívané. Ľudia sa môžu pozrieť, prečo vidia určitú reklamu a môžu napríklad ju skryť, aby ju nevideli. Ďalej tu vyvstali určité otázky. Napríklad ale toho, ako Facebook e, spracováva údaje ľudí, ktorí nie sú požiteľmi Facebooka, či môže vytvoriť tzv. tieňové profily. Ja to chcem vysvetliť, že Facebook nevytvára profil ľuďom, ktorí nemajú Facebookový účet. Máme určité služby, aby teda náš produkt bol atraktívnejší. Napríklad e, e, môžete niečo lajknúť alebo to môžete zdieľať. Keď využívate appku alebo webovú stránku, tak máme určite, určité informácie o vás napriek tomu, že nie ste e, prihlásení a to preto, že tá stránka napríklad nevie, či ste používateľ alebo nie. Ale vždy samozrejme je tam potrebný súhlas. A túto informá- tieto informácie používame na viaceré účely, ale nevytvárame žiadne tieňové profily. To je klamstvo. Ochrana údajov je jadrom nášho obchodu. Ako podal Mark Zuckerberg, pokiaľ nemôžeme chrániť údaje ľudí, tak ich nemôžeme, nemôžeme slúžiť. A to, čo sa stalo s Cambridge Analytico, je pre nás príležitosť sa pozrieť na to, ako fungujú naše developerské platformy a GDPR. Za posledných pár rokov bolo pre nás ďalším stimulom sa pozrieť na to, ako chránime údaje v rámci všetkých našich služieb. Ja si myslím, že sme urobili skutočne veľký pokrok ale uznávam, že nás čaká ešte veľký kus práce. Chcel by som vám všetkým poďakovať za príležitosť tu vás pre, vám prehovoriť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem. Teraz priamo otázky, takže minúta otázka, dve minúty odpoveď. Zoznam je e, zorganizovaný podľa Dontovej metódy a Samozrejme sa môžu pýtať aj náhradníci, tak ako sme sa dohodli pred schôdzou keďže jeden člen tu nemohol byť. A toto je v podstate jediná odchylka od zoznamu, ktorý bol odsúhlasený pred schôdzou. A ako prvá bude hovoriť Mari Delvo, podpredsednička Jury. Ďakujem. Otázka je pre pána Satterfielda. Vy ste tu predložili určité informácie ohľadom toho, čo Facebook momentálne robí aby chránil údaje používateľov aj teda Európanov. Uplatňujete rovnakú politiku v prípade ľudí z iných kontinentov, alebo je to politika špecificky pre Európsku úniu? No a keď sa pozriete do minulosti, tak aké opatrenia ste podnikli, aby ste zaručili ľahký prístup k spravedlnosti, k opravnému prosvedku pre niekoho, kto bol poškodený, použiteľov, ktorí boli poškodení, ako to vyzerá s rôznymi jurisdikciami, v ktorých sa tí použiteľi môžu nachádzať. Ďakujem za túto otázku. Tá prvá otázka bola, či poskytujeme rovnakú mieru ochrany v Európe, ako aj na iných miestach na svete. Odpovede áno, máme rovnaké nastavenie, rovnakú kontrolu pre každého na svete. Facebook Irsko, tam sa kontrolujú údaje európskych používateľov a my uznávame, že GDPR je zákon, ktorý vytvorili Európania, odzrkadluje unikátnu históriu a kultúru Európy. Taktiež mimo Európy sú samozrejme takéto podobné zákony, ktoré odzrkadľujú zase iné tradície a kultúry. Druhá otázka, čo robíme, aby sme reagovali na ľudí, ktorí majú spätnú väzbu na naše služby. Áno, samozrejme, z toho my vychádzame celú dobu. Počúvame týchto ľudí, sme neustále v kontakte taktiež s expertami, so zákonodárcami, s regulačnými orgánmi, s poradcami v oblasti ochrany súkromia a berieme vždy ich pripomienky do úvahy, keď vytvárame svoje produkty. Okay, um, the second question, um, is for... Ďakujem. Druhá otázka odo mňa ako od predsedu výboru LIBE pre pána Satterfielda pred pár dňami New York napísal, že Facebook dal výrobcom prístrojov dobrý prístup k údajom používateľov. Je tam naďalej tento vzťah po druhé, Cambridge Analytica postovala špecifické reklamy na Facebooku a obdržiavali údaje od Facebooku ako súčasť tohto zamierovania sa na e, spotrebiteľov alebo na požívateľov, aké typy informácií. A potom politické na, boli na Facebooku zverejňované určité politické inzeráty zo strany Cambridge Analytica. Ďakujem, takže prvá otázka. Pred pár týždňami bol článok New York Times ohľadom nášho partnerstva s výrobcami prístrojov, tak aby oni na svojich prístrojoch mohli eh, poskytovať eh, služby Facebooku a súvisiace služby. Toto je podobný vzťah, ako máme s tretimi stranami, ktoré nám vyvíjajú appky. Uvedomte si, z akých podmienok začali tieto partnerstva, to bolo v roku možno 2008 až 2010, kedy mobilný ekosystém bol úplne iný než dnes, takže väčšina z nás sa pripojila na telefóne na Androide alebo iOS na internet, mohli Facebook používať priamo cez appku, asi v roku 2010. Potom fungovali mnohé prístroje, bol tam BlackBerry a ďalšie, ktoré fungovali na rôznych typoch telefónov, takže ste sa mohli v podstate pripojiť na internet od všade možne. A my sme boli relatívne nová spoločnosť a nemohli sme vytvoriť Facebookovú appku pre všetky tieto rôzne prístroje, tak sme vytvorili partnerstva s rôznymi spoločnosťami, aby oni nám pomohli, aby podporili Facebook na svojich prístrojoch. A myslím, že otázka bola, koľké z týchto partnerstiev naďalej trvajú. Myslím si, že 55 až 60. Postupne ich rušíme, ako sme už oznámili v apríli, pretože väčšinou už ľudia požívajú Facebook na iOS. Asi polovicu z nich sme už zrušili a chystáme sa zrušiť takmer všetky ešte pred koncom roka. Druhá otázka bola v súvislosti s Cambridge Analytica, že e, zverejňuje reklamy a či pokiaľ je tam nejaká kampaň, tak e, či sú dostupné údaje. Cambridge Analytica nedostala európske údaje. Oni sú v podstate reklamná e, spoločnosť a dostávajú rôzne údaje. Napríklad, koľko ľudí kliklo na tú ktorú reklamu, nejaké demografické rozdelenie, koľko ľudí, akí ľudia videli tú reklamu. Takže toto je skôr pre ich všeobecný prehľad. A posledná otázka. Na akých platformách zverejňovali reklamu Cambridge Analytica? Na Facebooku, na Instagrame alebo na podobných platformách pravdepodobne. Hovorili ste trochu dlhšie, ale bola to moja otázka, takže dobre. Ako tretia bude hovoriť Roberta Mecola <clears throat> na minútu za PP Libe. Takže ja som fanúšikom Facebooku, to nie je príliš populárne. Myslím si, že naďalej Facebook môže slúžiť na dobré veci. Ja som z krajiny, kde obrovské percento obyvateľstva pravidelne požia Facebook, ale sú tam určité slabé stránky. Taktiež teda pre vás pán Sutterfield Naša Facebooková platforma alebo Facebooková platforma musí toto riešiť. Viem, že sa tam zbierali údaje zo strany Cambridge Analytica a podobných spoločností, napríklad v súvislosti s referendum o Brexite alebo americkými voľbami. Vieme o tisícoch ľudí od nás z Malty, ktorých údaje spoločne s údajmi ďalších miliónov Európanov boli zneužité. Takže konkrétne ako môžeme zaručiť, a toto som tu zatiaľ dnes alebo aj predtým nepočula, ako zaručíme, že sa to už nestane, že súkromné informácie ľudí budú v bezpečí a čo urobíme, aby sme podporili bona fide nové stránky, ktoré sú prepojené s Facebookom, ale na druhej strane sú tam e, trolovia, ktorí nahlasujú správy, ktoré sa nepačia, ako že sú falošné. E, pokiaľ ide o vplyv na Brexit alebo e, voľby e, a ref, referendum v, v Veľkej Británii a podobne, na to ešte nemáme jednoznačné dôkazy. A ako zabezpečiť, že niečo takého nenastane? že sa takéto ovplyvňovanie nemôže diať. O tom ešte možno budeme hovoriť neskôr stručne, ale niekoľko vecí z mojej strany. Veľa prípadov zneužitia našich nástrojov e, pochádza zo strany ľudí, ktorí sa snažia zakryť svoju identitu. E, ruské zasahovanie do amerických volieb napríklad, to boli vlastne falošné účty. E, ale samozrejme, my sme schopní takéto účty identifikovať aj vďaka strojovému učeniu sa umelej inteligencii a 500 miliónov takých e, účtov v podstate sme zablokovali. A takisto falošné správy e, vieme stopnúť na Facebooku. Už takéto falošné správy nenájdete. Máme kontroly z tretích strán, keď e, sa niečo vyskytne, tak sa to stopne viac než 80% sa darí takto pozastaviť a vôbec celé také tie senzi, senzácie chtivé e, správy a podobne takto e, kontrolujeme. Takže falošné účty a falošné správy, to kontrolujeme. A to je otázka práve transparentnosti. Práve to sú nástroje, ktorými sa šíria dezinformácie. A nám ide o to, aby sme vrhli nejaké svetlo na e, úmysly takýchto ľudí. A ide nám o to, aby všetky reklamy napríklad e, pochádzali z jednej stránky, aby ste sa k takej stránke mohli dopracovať, aby tam proste bola transparentnosť. Takže toto sú tie snahy, ktoré vyvíjame. No, budeme sa snažiť o jednu minútu, hoci ja som to ako prvý poku, e, po, porušil, e, tieto časové limity. Pani Birgit Sipel, e, SAD, prosím, máte slovo. Ďakujem a prepačte, že opäť kladím otázku pánu Setterfieldovi. A hovorilo sa jasne o tom, že tie zozbierané údaje sa môžu posielať tretím stranám. A nakoniec e, Facebook e, to jasne e, konštatoval, že môže takto poskytovať, alebo že je pripravený poskytovať údaje tretím stranám. Ako to bolo v súlade s, ú, so zákonmi na ochranu osobných údajov v tej dobe? A nešlo len o údaje tých dotknutých osôb, ale o všetkých priateľov týchto osôb. A reklama nakoniec e, má dôsledky pre súkromie, pretože, ako sa ukázalo, môže človek nakoniec byť individuálne manipulovaný na základe údajov, ktoré poskytuje. To je v rozpore s e, zásadami ochrany údajov a súkromia. Áno, ďakujem pani Sipol za otázky. Áno, tá politika ochrany súkromia a, a to, č, ako postupoval doktor Kogen, tak e, samozrejme tam to išlo za rámec e, tej aplikácie, ale e, vy e, jednoducho e, nemôžete e, porušiť naše zásady ochrany súkromia e, na základe toho, že niečo zakomponujete do e, svojej aplikácie. Doktor Kogen práve e, samozrejme e, postupoval tak, že poskytol tieto údaje Cambridge Analytica mimo týchto pravidel, ale pokiaľ ide o údaje vašich priateľov, e, keď sme mali na našej platforme aplikáciu doktora Kogena, tak sme žiadali ľudí o povolenie prístupu k údajom ich priateľov. Považovali sme to za dôležité a z hľadiska e, celkovej filozofie Facebooku. Ale potom sme si uvedomili, že by sme mali tú, túto, túto funkciu um, deaktivovať a tak sme aj urobili v roku 2014. A Samozrejme, my sme takisto načúvali aj ľuďom, ktorí e, e, povedzme chceli, aby mohli zrekonštruovať sieť svojich priateľov aj mimo Facebooku. A to je otázka e, prenosnosti údajov a samozrejme aj tomu sa venujeme. A v každom prípade vždy treba zohľadňovať otázky ochrany údajov, súkromia a transparentnosti. Ďakujem. Pani Libia Denko, EKR pán Miliadenko. Ďakujem. A ja mám takisto otázku na vás. Vypočuli sme si tu veľa o výhradách, pokiaľ ide o ochranu súkromia ľudí tu v Európe. Ale ja chcem hovoriť o, o tom, aké toto má všetko dôsledky na, dô, na dôveru spotrebiteľov vo Facebook eh, mnohí eh, ľudia už od škandálu napríklad eh, zrušili svoje účty. Tie čísla máme k dispozícii a môžem ich poskytnúť aj vám. Tie čísla sú veľmi pozitívne ehm, a myslím si, že aj v čoskoro opäť poskytneme tieto informácie k a dáme ich k dispozícii a uvidíte, že nie sú až také zlé. A teraz? Axel Foss, ďakujem pekne. Ja som sa chcela opýtať eh, na niečo pani Jelinek, ale najskôr by som rada upozornil, že mám pocit, že... Počkajte len prosím, kým si ľudia nasadia slúchadla. Ďakujem vám. Um, mám totiž pocit, že obchádzanie základného nariadenia na ochranu údajov sa nedá nejako vyvážiť väčším množstvom zákonov, legislatívy. Podľa mňa tie kontroly skôr by sa mali zintenzívniť. Neviem totiž, ako by to malo inak fungovať. Trestné právo nemá tiež žiadny zmysel, keď sa povie, e, že sa nesmie kradnúť. A ak to nefunguje, tak e, budeme uvádzať do praxe ešte ďalšie zákony. Pani Jelinek, Európska rada na ochranu údajov zaoberala sa prosím už touto otázkou a aké sú výsledky, ak sa teda zaoberala, aké výsledky e, zaznamenala, aby sa zlepšili kontroly, aby sa predišlo e, možno zopakovanie takéto situácie v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu otázku. Európska rada pre ochranu údajov už raz zasadala 25. mája. Áno, táto rada len vlastne vznikla 25. mája. Ďalšia schôdza je naplánovaná na 4. a 5. júla. Ste, že už vopred e, podľa článku 29 na pracovnej skupine sme sa zaoberali rôznymi otázkami, zaoberali sme sa aj kontrolnými mechanizmami, jednak aj na národnej úrovni, ale aj e, spoločne. Vďaka tomuto e, európskemu orgánu. Máme teda právomoci na európskej úrovni, ale až od 25. maja to vzniklo. Teda chystáme sa zaoberať v budúcnosti tým, aké kontroly by sa mali vykonávať, a to nielen reaktívne, ale aj proaktívne, pretože doposiaľ máme 29 zahraničných prípadov ktoré sme prejednávali v spoločnom systéme, sú už, tak povediac, zaevidované, práve sa skúmajú, ale bez ohľadu na tieto stiažnosti budeme tak či tak sa snažiť konať aktívne. Mm. Ďakujem. Ďakujem. Eh, SD, Libe, pani Ana Gomez. Eh, takisto otázka na pána Satterfielda. Eh, Cambridge Analytica Uh, associates a, a tak ďalej sa jednoducho uh, snažili uh, zasahovať nielen do situácie v Spojenom kráľovstve, ale aj v Karibiku, napríklad prostredníctvom údajov lídrov opozície a podobne. Máte nejaké informácie o tom, či to boli údaje, ktoré sa zozbierali alebo ktoré získali na Facebooku 13. E, júna e, zaznela výzva na to, aby e, Facebook urobil externý audit. Zatiaľ Facebook nezareagoval. Súhlasíte s tým, aby sa konal rozsiahly externý audit toho, ako narábate s údajmi ak, a v prípade, že by ste s tým nesúhlasili, Môžete vysvetliť prečo? Ďakujem. Ďakujem vám za otázky, pani Gomez. Pokiaľ ide o postupy SCL, e nie som si vedomý toho, aké to mohli byť postupy. E, je to pochopiteľne znepokojujúce to, čo hovoríte, ale nie som s tým oboznámený, takže sa k tomu nemôžem vyjadrovať. A pokiaľ ide o externý audit, E, Facebook e, je predmetom auditu zo strany nezávislých auditorov a to pravidelne aj e, štátnym orgánom pre vykonávanie auditov v Spojených štátoch. Takže takto aj naďalej budeme spolupracovať s komisárom pre ochranu údajov. E, myslím, že tá kontrola je skutočne veľmi dôkladná a to bude naďalej pokračovať. Je to prísne. Je to podobne ako FTC e, v Spojených štátoch, e, kde takisto sa potrebujeme auditom. Ďakujem. Principal Alde Libe. Ďakujem. Pán predseda, je veľmi zaujímavé vypočuť si Facebook, zastupcu Facebooku, ale je pomerne zvláštne sedieť tu a rozprávať sa o tom, či im nakoniec predsa len trocha nevadí dodržiavať zákony. Nede len o to spoliehať na zákony, ale aj na tie orgány, ktoré e, e, sú tu na presadzovanie zákonov. A prečo trvalo tak dlho, kým tie orgány na ochranu údajov začali niečo robiť? Som rada, že už teraz, od teraz budete postupovať aj proaktívne, preventívne. To je pod Podobne ako povedala pani Mecola, Facebook má skutočne veľmi pozitívnych aspektov, veľmi veľa pozitívnych aspektov, ale máte zároveň obrovský vplyv. Máte zároveň Máme zároveň e, teda kapacitu na to, aby sme to kontrolovali e, a je DPS skutočne e, schopné zabezpečiť, aby sa niektoré veci neopakovali že skutočne budete schopní e, v pravú chvíľu presadzovať európske zákony tak, ako to bude potrebné? Ale takže komu ste položili túto otázku? A to je pre pani Jelinek. Ďakujem za vašu otázku, pani poslankyňa. Všetky vlády vopred, ako vstúpilo nariadenie GDPR do platnosti, e, zvýšili personálne vybavenie, personálne obsadenie svojich orgánov na ochranu údajov, avšak nie všetky orgány na ochranu údajov majú dostatok personálu, ešte stále to tak je. Práve teraz e, spúšťame však mechanizmus, ktorý predpisuje nariadenie a umožňuje ďalší postup. A to je tento mechanizmus konzistentnosti, že existuje jeden gestorský orgán, ktorý vypracuje návrh a všetky ostatné zúčastnené orgány majú možnosť nielen sa vyjadriť, ale taktiež predniesť návrhy na doplnenie či výhrady. Ak sa to nezohľadní, potom sa to posúva na úroveň Rady pre ochranu údajov. Táto možnosť rozhodovať zatiaľ nebola. Táto cezhraničná spolupráca v takejto forme existuje až odkedy sa dostalo do praxe nariadenie GDPR. Dovtedy existovala pracovná skupina podľa článku 29, tam mala poradný hlas. Táto pracovná skupina podľa článku 29 tiež predtým, ako vstúpila do platnosti nariadenie GDPR, už vydala viacero usmernení na jednej strane a aj čo sa týka nariadenia GDPR, ale tiež okrem toho celé 10 ročia vypracovala rôzne stanoviská, a poskytovala poradenstvo komisii aj vládam členských štátov, ale záväzné rozhodnutia môžeme vydávať až teraz. A tiež je jasná ešte ďalšia vec. Pozorne analizujeme, nemôžeme od prvého dňa i hneď uvaliť prvé sankcie a pokuty. Pracujeme na základe princípov e, právneho štátu. Je dôležité, aby sa to dodržalo, aby sa dodržali všetky stanovy a aby sme mali mechanizmus, e, um, ochrany práva, to je dôležité, toho sa držíme a to nám vlastne všetko ponúka nariadenie GDPR. Len vyčkajte, dajte tomu trochu šancu. Ďakujem, Karol Škvelu, EPP. E Ďakujem. Ja mám otázku na pána Zatrfilda tiež. E, európsky požičiteľ Facebooku je viac než amerických. Pán Superger povedal, že GDPR je pre neho inšpiráciou, ktorou by sa eh, mali všetci riadiť, ale eh, v podstate sa rozhodol presunúť väčšinu používateľov pod režim ochrany údajov, ktorý platí v Spojených štátoch. Prečo to urobil? Prečo takto zmenil názor? A ako môžete zabezpečiť eh, dodržiavanie GDPR pre európskych občanov? Ďakujem vám. Ďakujem za túto otázku. Opäť by som povedal, že e, tá istá sada kontrolných e, nástrojov e, sa aplikuje v Európe ako aj vo zvyšku sveta. My sme to vyvinuli spoločne s GDPR a aplikujeme to na celom svete. A druhá otázka bola, ak sa nemýlim, o, o tom, aké zábezpeky môžeme európskym používateľom dať na to, že skutočne budeme dodržiavať zákony. No, že, mm, ja som prišiel preto, aby, sme, aby som konštatoval, že GDPR dodržiavame, venovali sme tomu dva roky, aby sme to tak mohli robiť, ale viem, že vám nestačí, keď to poviem len ja. Ale samozrejme, treba preukázať, že to dodržiavame tým, že budeme vytvárať aj príslušné nástroje. Ja si myslím, že prístup a prenositeľnosť údajov je dôležité právo a my do toho investujeme obrovské sumy. A samozrejme, že sme sa e, inšpirovali GDPR. A samozrejme, vy môžete e, veľmi jednoducho dostať prístup k vašim informáciám, e, stiahnuť si vaše informácie, ktoré sú na Facebooke a podobne. A samozrejme sme obmedzili aj objem informácií, ktoré môžete vyťažiť alebo získať z platformy. Ale tá e, platforma je jednoducho vyvinutá tak, aby e, určité údaje boli, bolo možné zdieľať e, s vývojármi aplikácií, ale opäť to budeme musieť preukázať našimi činmi, pravdepodobne, že teda chránime používateľov a nie len slovami. Ďakujem. Za SAD pani Maritelvo, prosím, SAD a Jury. Ďakujem. Pán, mám otázku pre pani Jelinek vy ste hovorili, že máte 29 zahraničných prípadov. A to je, a za aj veľa, nie? Ale e, pri tom vyšetrovaní musíte e, spolupracovať s DPA. A chcem sa spýtať, ako funguje táto spolupráca? Sú tam dostatočné ľudské zdroje a majú aj e, potrebný postoj k tomu? ako povedal tu aj pán kolega, o tom, že írsky DPA nie sú až tak naklonení napríklad to ochrane súkromia. Takže ako e, riešite tieto zásadné alebo základné e, rozdielne postup, postoje DPA, jednotlivých DPA? A mám ešte druhú otázku, ak, ak dovolíte. nariadenie o, elektron- o súkromí v elektronických komunikáciách je takisto v kompetenciách EDP, nie? Ďakujem za túto vašu otázku. Čo sa týka e, rozličných stanovísk orgánov na ochranu údajov, tu je dôležité zdôrazniť, že práve to je jeden z významných aspektov a síce konvergencia. Táto by sa mala nastoliť a to sa presadí na úrovni rady. Je to jedna z hlavných našich úloh, aby sme rozličné postoje sa snažili nejako prepojiť, zosúľadiť a dospeli k spoločnému rozhodnutiu. A toto spoločné rozhodnutie sa príjme buď e, v ideálnom prípade jednomyselne, alebo dvojtretinovou väčšinou hlasov. A ak sa to dvakrát nepodarí, tak toto rozhodnutie sa príjme jednoduchou väčšinou a ak je to rozdelené hlasovanie, tak rozhoduje hlas predsedu. Toto sú teda základné ustanovenia, ktoré stanovuje nadriadenie eh, GDPR. V každom prípade by som rada zdôraznila, že nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti spolupracujeme veľmi úzko všetky orgány na ochranu údajov. Už aj v minulosti sme vypracovali nielen stanoviska, ale aj usmernenia a Rada pre ochranu údajov ich teraz aj potvrdí. Tie totiž priamo súvisia s nariadením GDPR. Ja plne dôverujem všetkým kolegom, že sa budú snažiť spolu všetci o to, aby to, čo je stanovené v nariadení e, GDPR, aby sme sa dopracovali k jednotnému výkladu platných pravidel v Európe a tým sme vlastne všetci viazaní. Ďakujem. Jen Albrecht za zelených. Ďakujem. Pá, pre pána Satterfielda je moja otázka. Hovoríte, že sa držíte legislatívy daného štátu, v ktorom pôsobíte, ale predpokladám, že by bolo možno vhodnejšie spojiť to s etickými kritériami, možno sú rozdiely medzi európskymi a čínskymi pravidlami. V každom prípade vytržite, že sa držíte legislatívy v Európskej únii, čo sa týka krížového využívania WhatsAppových a Facebookových údajov, už boli aj prijaté súdne rozsudky. Ja ešte stále sa chcem opýtať na základe akého právneho základu takto konáte. Či vychádzate z legitímneho záujmu, zaujímalo by ma teda konkrétne, ako vykonávate testy legitímneho záujmu v tomto prípade s týmto účelom? Ako definujete legitímny záujem? A tiež tvrdíte, že nie sú spracované údaje priamo z aplikácií, ale od internetových stránok aj od ľudí, ktorí nevyužívajú aplikáciu. Teda existuje jednotný eh, určujúci faktor totožnosti pre tieto aplikácie. Ďakujem, pán Albrecht. Čo sa týka právneho základu pri spracovaní údajov a je v súbore našich spriaznených aplikácií, my máme veľmi jasne stanovený právny základ, z ktorého vychádzame. Spracovame údaje a je v ďalších spriaznených aplikáciách plníme vlastne e, uzavreté dohody. Legitímny záujem vnímame e, tak, e, že vychádzame z toho, čo stanovuje legislatíva, zohľadňujeme základné práva osoby, ktoré sa to týka. Existujú veľmi legitimné záujmy, ktoré sa týkajú spracovania údajov v celej našej spriaznenie aplikácií. Dajme tomu, vďaka tomu môžeme určiť, kto dajme tomu, e, koná nevhodne na WhatsAppe, kto šíri nenávisné vyjadrenie a potom to môžeme prepájať aj s Facebookom a zamedzíme mu takéto činnosti. My však neprepájame údaje, e, neprepájame teda údaje medzi WhatsAppom a Facebookom a e, preto, aby sme to robili s účelmi reklamy alebo zlepšenia funkčnosti týchto aplikácií. V každom prípade predovšetkým ide o bezpečnosť. Tiež ste pýtali na spracovanie neužívateľských dát v prípade, že ide o osobu, ktorá nevyužíva aplikáciu, v prípade, že tretia strana zapracuje nejaký podnikateľský nástroj eh, Facebooku eh, do svojich nástrojov, dajme tomu um, like, ikonku, my eh, získame IP adresu, cookies z tohto zdroja taktiež zistíme, o aké zariadenie ide. Tieto informácie sú potrebné na to, aby sme túto základnú službu mohli poskytnúť. Musíme mať predsa IP adresu, aby sme tento, aby tú ikonku like mohli zaslať späť. Teda existujú takéto naozaj jedinečné identifikačné nástroje. Vychádzame však predovšetkým z bezpečnosti poskytovanie našich služieb. Dobre. Ďalej. Pán Foss, e, prosím, neublížte si v tom, ako bežíte. Pán Foss za EPP a za Libe na minútu. Táto otázka je na pána Satterfielda, položím ju však po nemecky, ak dovolíte. Also ich glaube, die, die Frage... Myslím, že otázka tu už padla minimálne dvakrát. Konkrétne ide o fake news a šírenie fake news. Mňa by zaujímalo, keďže sa tu už na to odpovedalo viac menej, mňa by zaujímalo, čo presne musí v budúcnosti sa urobiť a čo by sme mali možno my zlepšiť, aby takéto udalosti, ku ktorým došlo, aby sa nezopakovali. Zrejme si budeme musieť presne uzrejmiť, ktoré medzery sa musia zaplniť, aké kroky by sa mali prijať, aby sa to lepšie držalo pod kontrolou. Ďakujem. Thank you for that question. Ďakujem. Ja už som popísal eh, kroky, ktoré prijímame, čo sa týka falošných správ. Vaša otázka je však o niečo širšia, teda čo môžeme urobiť my ako spoločnosť, aby sme zasiahli proti niečomu, čo nikto nechce na internete vidieť. I ten z krokov, ktorý robíme, je, že chceme viac šíriť osvetu, ako odhaliť falošné správy, ako kriticky lepšie vyhodnotiť zdroje takýchto falošných správ. Facebook napríklad sa snaží viac ukazovať eh, správy z miestnych zdrojov, z dôveryhodných zdrojov, ale nemôžeme to zvládnuť sami. Musíme mať pomoc od ostatných, musíme eh, upozorňovať užívateľov, aby boli kritickejší v konzumácii správ, k tomto nám môžu pomôcť vlády, mimovládky, bude si to vyžadovať eh, rozsiahle úsilie z mnohých strán, ale ide o zvyšovanie osvety u ľudí, aby kritickejšie absorbovali informácie, ktoré sa im ponúkajú. Dobre. Josef Weidenholzer za SAD a Libe, nech sa páči, ďakujem. Moja otázka je adresovaná pani Jelinek. Facebook pred niekoľkými týždňami spustil veľkú informačnú kampaň. Chce sa um, držať nariadenia GDPR. Všimli ste si niečo konkrétne z toho v praxi? Dajme tomu pri reklame. A ďalej po druhé, aký prehľad máte v oblasti implementácie v jednotlivých členských štátoch sú už aj problémové prípady. Sú krajiny, v ktorých, e, dajme tomu, je to už bez problémov funkčné v praxi. A po tretie, ako vnímate to, že by sa mali posilniť práva spotrebiteľa tým, že sa umožní nástroj e, nejakej združenej žaloby, teda žaloby na úrovni združenia. Ďakujem pekne za vaše otázky. Začala by som tou poslednou otázkou čo sa týka toho skupinového žalobného práva. To je možnosť, e, ktorá sa rozhoduje na úrovni členského štátu. V Rakúsku, dajme tomu, to nie je možné. Parlament to nevy, e, nevyužíva v Rakúsku, v iných členských štátoch sa to využíva. Bola by to jedna možnosť, ako aj bez špecifických e, krokov eh, dostať veci ďalej. Ďalej, eh, osvedčené postupy, nariadenie GDPR už je v platnosti zhruba 4 týždne. Vidíme, že spolupráca medzi orgánmi funguje relatívne dobre. Máme tu tiež vlastnú predlohu IT, aby komunikácia prebiehala eh, čo najhladšie, čo sa týka implementácie v jednotlivých členských štátoch. V 28 členských štátoch tu je jedna vec jasná nariadenie GDPR je okamžite uplatniteľné praxi a teda aj keď nie sú sprievodné opatrenia, sprievodná legislatíva prijatá a platí, tak či tak to vítam, lebo väčšine členských štátov existuje aj prispôsobenie národnej legislatívy tomuto nariadeniu. Ďalej tretia, teda vaša prvá vlastne otázka, teraz mi vypadla, prepačte. Aha, reklama, dobre. Potešilo nás to, ale vlastne ako je to užitočné. Ja som na úvod vlastne spomenula, že by bolo vhodnejšie najskôr investovať do ochrany údajov, tým e, sa firmy vyhnú príliš veľkým nákladom na reklamu, aby sa mohli ospravedlňovať a tiež sú to peniaze, e, ktoré by sa mohli efektívnejšie vynaložiť. A tiež by to bolo vlastne e, šetrnejšie. Tiež samozrejme toto úsilie vnímame, nevieme však, či to bude dostatočné. Ukážu to až, až analýzy jednotlivých prípadov. Ja by som nechcela predbiehať analýzy, ktoré sa budú vykonávať a práve teraz sa riešia prípady, to vie Facebook, viete to aj vy z médií, takže ja by som nerada predbiehala. Ďakujeme Barbara Spinelli za GUE a Libe. Given that the world community Vzhľadom na to, že svetová komunita užívateľov je komerčný vynález, nezodpovedá to osobným právam, máte viacnásobné práva. A mám dve otázky na pána Dehej. ako môže jednotlivec si byť istý, že teda ako sa môže vôbec dozvedieť, že sa jeho právo porušuje a že sa Eh, manipuluje s jeho údajmi. Ďalej nariadenie GDPR umožňuje skupinové žaloby, aj keď eh, nie je k dispozícii jasná definícia. Teda je to istý pokrok. Eh, jednotlivé žaloby sú drahé a príliš zložité, ale súdny dvor má len obmedzený súbor nápravných opatrení pre spotrebiteľov EU, keď sa uvádza, že iba pôvodný zmluvný partner podniku sa považuje za spotrebiteľa. Myslíte si, že súd by mal Um, napraviť svoj postoj v budúcej judikatúre a článok 80 nariadenia GDPR um, je podľa vás dostatočne jasný? Ďakujem. Ďakujem. Ako jednotlivé sa môže dozvedieť, že došlo k zručných údajov. Ekosystém ATEC uh, je príznačný tým, že je to veľmi zložité, úplne zaražajúco zložité, ale aj pre firmy, ktoré pôsobia v tomto prostredí, teda uh, Niektorí aktéry majú vlastne za úlohu organizovať informácie pre ostatných komerčných aktérov. Ja mám dojem, že keď eh, niektorých oslovíte, požiadate informáciu, všetko to úsilie, ktoré sa týka informácií o vás, vlastne už je vynaložené. Sú tu aktéry, ktorí vlastne majú postavený svoj podnikateľský model, zhromažujú informácie, ale v skutočnosti zatiaľ nepracujú pre vás, pracujú pre niekoho iného a tiež sa tvária ako spracovateľia, nie ako kontrolóri. Toto by sa malo napadnúť veľmi ostro a ja e, vo svojom písomnom vyhlásení navrhujem, ako by sa to mohlo urobiť. Naozaj dúfam a verím, že e, orgány na ochranu údajov v tomto E, budú podporovať takýto krok aj ďalej. Čo sa týka skupinových žalôb e, súdneho dvora, podľa mňa problém teraz je pre mimovládky, pre NGOčky z celej Európe, aby našli nejaké riešenie. Podľa mňa sa k tomu dá postaviť aj inak úplne. Ak budú dobré služby, ktoré budú pomáhať ľuďom organizovať svoje informácie, ak trh bude nastavený tak, že budú dostatočné stimuly preto, aby takéto služby existovali, aby boli priamo v záujme spotrebiteľa a to skutočne v jeho záujme, tak tieto problémy vlastne sa objavia samotné a potom pôjde len o to, ako ľudí navigovať k tým vhodným mechanizmom pre nápravu. Podľa mňa už je toho naozaj obsahnutého veľa v naredení GDPR. Mali by sme vyčkať, mali by sme to tvorivo stavať k využívaniu. To ustanovenie nariadenia podľa mňa je tu obrovský súbor príležitostí, ktoré zatiaľ ešte nie sú ani zďaleka využité. Ďakujem. Ďakujeme za EPP a Libe Livia Jaroka. Ďakujem, pán predseda. Ja by som vás rada poprosila, aby ste uviedli konkrétne 2-3 návrhy, ktoré vo vašom písomnom vyhlásení uvádzate. A ešte druhá vec, čo sa týka práv dieťaťa. Myslím, že to je úplne iná situácia, keď ste manipulovaní ako dieťa. Chcem sa teda opýtať, čo viac by sa dalo urobiť v prípade tých, ktorí sú vaši užívateľia, ale sú dajme tomu vo veku nižšom ako 18 rokov. My sme často svedkami eh, toho, že naše deti sú manipulované veľmi intenzívne, teda uvedomujete si, že sú takéto prípady, alebo zaznamenali ste takéto druhy manipulácie aj u detí alebo u starších užívateľov, okrem teda manipulácií, ktoré prebiehajú v kontexte volieb, ktoré sa práve riešia. Deti na Facebooku. To sa dá vysledovať, komu sa vlastne poskytli ich údaje. Keď sa totiž opäť otvorí ich Facebook, tak sa vlastne vracajú e, všetky tie reklamy a vidíte, kto získal údaje vašho dieťaťa. A takýmto spôsobom e, sa to teda dá odsledovať. Dá sa to odsledovať aj e, v iných prípadoch, tak ako sme boli zmanipulovaní aj my ale teraz nemyslím na politickú manipuláciu, na iné druhy manipulácie. Teraz narážam. Myslím, že to je ten najvážnejší problém, s ktorým sa potýkajú užívateľia. Yeah, sorry. So the, the first you can't really ask, easy... Are you asking two questions? Yeah. I mean, I, I just can't really break the rules. It sounds really bureaucratic, but je mi ľúto, nie je možné položiť takéto viacnásobné otázky. 20 sekúnd. Can we be flexible? We can be flexible. Dobre, takže kolegovia odobrili takýto postup. Prvý najjednoduchší spôsob je presadzovať prístupové právo. Mnoho novinárov by značením podporilo takéto prístupové práva, aby informovali o digitálnej ekonomike, len ak by mali podporu orgánov na ochranu údajov. Urobili by to a vlastne ich služby sú už zaplatené, nejde o, o to, ako by sa to odmenilo, to je prvá otázka. A ďalej po druhé, dátové body, ktoré sa týkajú prepojenia platformy s aplikáciami. O to išla aj v Cambridge Analytica, Facebook sa nemôže oddeliť od Cambridge, Cambridge Analytica v tomto e, prípade, e, pretože sú tam prepojenia na úrovni data points. Komisia teda, ak by preskúmala všetky tieto dátové body, už to by veľmi pomohlo. Pán Satterfield teraz. Ďakujem za vaše otázky. Myslím, že sú vysoko relevantné, keď hovoríme o, o využívaní údaje maloletých e, s účelom reklamy. K tomu pristupujeme s veľkou vážnosťou nariadenie GDPR má mnoho ustanovení, ktoré sa týka ochrany um, údajov maloletých. E, diskusie sa týkali dosť intenzívne veku, súhlasu. Podľa mňa však trošku menej je, e, bolo v pozornosti to, že v nariadení GDPR je požiadavka, aby informácie sa poskytli mladým ľuďom takým spôsobom, ktorý, ktorému porozumejú. A tu sa e, tomu venuje naozaj veľké úsilie, aby mladí ľudia naozaj si uvedomili, akému riziku sú vystavení na internete, ako musia chrániť svoje údaje. Ale tiež, a to som už spomenul, nejde len o to, aby sme e, upozorňovali mladých ľudí, aby um, si dávali pozor na svoje údaje, musia aj oni kriticky sa stava, k tomu, čo absorbujú a to už útleho veku môžeme ich e, vlastne navigovať k tomu, ako by mali kriticky konzumovať e, správy, informácie, ktoré sa k ním dostávajú. My sa tomu intenzívne venujeme, e, konkrétne aj u dospievajúcej mládeže. Na to sme veľmi hrdí, na toto naše úsilie. Dobre, musíme sa pridržiavať všetci pridelomého času. Ako ďalšie bude hovoriť za SAD a I, výbor ITRE Birgit Ďakujem. Pán Satfield, pred pár minútami ste potvrdili, že Facebook vedome urobil vzťah s appkou, ktorej podmienky si vyhradzovali právo posielať informácie tretím stranám. A potom tvrdíte, že tá tretia strana porušovala pravidlá. Takže vedome ste išli do takého partnerstva a e, pod európskym právom v podstate vy ste to zodpovednou stranou, takže vy máte zodpovednosť. Ako dokážete vysvetliť, že vaše vtedajšie správanie bolo e, v súlade s európskym právom? A som si istý, že bolo, ale spôsob, akým sme postupovali v prípade Cambridge Analytica myslím, že sme splnili princípy na ochranu údajov v EÚ. A ja môžem povedať, že som si, myslím, že sme postupovali podľa zákona. Áno, toto nie je, je tu o vieru, toto nie je náboženská diskusia. Prosím, predložte nejaké konkrétne body, kde nám dokážete že ste išli podľa zákona, keď ja tvrdím, že vy ste boli zodpovední a nemali ste urobiť takéto partnerstvo. No spôsobom, akým sme postupovali v prípade Cambridge Analytica, tak mohlo to byť lepšie, mohli sme to robiť lepšie, mohli sme ľudí informovať, keď sme zistili, že doktor Kogan eh, proti zákone Cambridge Analytica posunul určité informácie. My sme porušili eh, dôveru ľudí, ktorú nám oni venovali. Takže chcel by som len doplniť, možno to nemá úplne prísnu súvislosť s týmto, je to také nudné a neinformatívne. Ďakujem rečníkom a ďalej bude hovoriť Marko Zulo z FDD. Ďakujem. Eh, pre zástupcu personal data. Zoberme si ako príklad Facebook. Je to systém, eh, ktorý veľmi ovplyvňuje spoločnosť, v ktorej žijeme. A eh, myslím si, že by sme mali o tomto obchodnom modeli minimálne diskutovať. Facebook urobil veľa preto, aby mohli užívateľia kontrolovať vlastné údaje a to, ako sa tie údaje využívajú, ale stále je to uzavretý systém. A to znamená, ide tu o prenosnosť údajov, ale trvať na prenosnosti znamená otvoriť ten systém a vytvoriť nové normy pre tento otvorený systém. Myslím si, že to by potom mohlo e, vyriešiť tento problém neoprávneného používania, údajov. Um, Rozhodne by to stalo za to. Určite je to smer, um, ktorým sa môžeme pustiť. Samozrejme, môže sa stať, že bude súhlas zneužitý lebo prenosnosť bude zneužitá a toto bude možno ťažké vyšetriť a napadnúť, takže zákazníci, ktorí poskytujú informácie na webovú stránku, budú mať e, predstavu o tom, aké to môže mať dôsledky, ale v budúcnosti by to mohlo skutočne poškodiť. Okrem toho, Prenositeľnosť by mohla byť selektívne využívaná v prípade zdrojov, údajov, aby sa niektorí primatelia preferovali eh, voči iným, takže by tam v podstate vytvárala súťaž. A táto dynamika je otvorená nezávisle toho, čo robí tento parlament. V podstate to taktiež prináša nové príležitosti pre transparentnosť, pre reguláciu, pre zapojenie viacerých autérov, aktérov a nie len orgánov na ochranu údajov. Ja vám dám konkrétny príklad. Je viac než 5000 podnikov, ktoré sú e, činné v oblasti marketingových technológií. Mnohé z nich majú má váš profil v dispozícii, môžete e, ísť za nimi a v podstate si vypýtať svoj profil a sú tu rôzne kategórie, mnohí nevedia, čo je legálne, čo nie je legálne, aké sú čoho dôsledky, ale tieto všetky údaje sa prostredstvom prenosnosti môžu preniesť do iného systému, pokiaľ by sa tam však dodržiavali všetky pravidlá. Takže ja dúfam, že prenosnosť bude zaručená, ale bude to tam trochu komplikované. Ďakujem a ako posledná bude hovoriť Barbara Kapel za NF a výbory 3. E. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku pre pani Jelinek vy ste zodpovedná za implementáciu základného nariadenia pre ochranu údajov. To je veľká výzva. Už tu dnes bolo povedané, že tu máme 29 cezhraničných prípadov, taktiež sú určité spory, aj e, žaloby, stiažnosti. No a vidíte tu, že je tu šanca, že by sa vytvorili globálne štandardy, že USA je sú otvorení hovoriť o takýchto princípoch, takýchto pravidlách a Facebook sa zaviazal, že implementuje základ nariadenie o ochrane údajov. Moja otázka je, pokiaľ by ste zistili porušenia pri implementácii tohto nariadenia, tak by ste odporúčili potom trestnoprávne kroky? A po druhé, nútený súhlas, to je taktiež dôležitá téma. Máte pripravené, alebo pripravujete konkrétne kroky, konkrétne kroky, aby ste postupovali proti takejto situácii? Ďakujem. Takže nám nejde o to, aby sme odporúčali právne kroky, pokiaľ zistíme nejaké porušenie, pretože základné nariadenie pre ochranu údajov už obsahuje určité opatrenia, ktoré nie, že môžeme, ale musíme implementovať. Toto sú v podstate to je varovanie, druhé varovanie a potom sankcie. A tá sankcia musí samozrejme byť primeraná, odrádzajúca a účinná, takže nejde to o nejaké odporúčanie, ale tu ide o v podstate implementáciu práva, ako ste správne povedali. Ide tu o dobré a v podstate rovnaké uplatňovanie tohto nariadenia v celej Európe. To za prvé. A za druhé, globálne štandardy Európa je príkopníkom a ideme príkladom. Europe is setting the pace. Je tu mnoho národov, ktoré sa zaujímajú o takéto globálne štandardy. Nie len preto, že musia, aj tak keď v Európe obchodujú, musia e, dodržiavať základné nariadenie ochrane údajov, ale preto tieto národy chcú byť vnímané pozitívne a ako vzor pre ostatných, nie len na západe, ale aj na východe. Ďakujem. Ďakujeme, tým sa dostávame na koniec prvého panelu. Ďakujem rečníkom aj člen nášho výboru, pár poslancom za ich trpezlivosť a začneme druhou časťou. Tu sa ku mne pripojí Danuta Hübner, ktorá je predsedničkou výboru AFKO. Témou je e, údajný dopad a riziko pre volebné procesy. Máme tu Joela Kaplana, ktorý je podpredsedom Facebooku pre e, globálnu verejnú politiku. Very brief because, um, Uh, Kolegovia, prosím, zostaňte tu ešte s nami na tento dôležitý panel. Máme tu dvoch rečníkov. Požiadam pani Hübner, aby to krátko uviedla za výbor AFKO. Samozrejme aj ich zaujíma táto konkrétna téma volebného postupu. Takže prosím na úvod. Áno, pár slov k tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá ako rámec pre túto diskusiu. Odchod Spojeného kráľovstva z únie a taktiež 9. voľby do Európskeho parlamentu, ktoré prídu o necelý rok. My čakáme na výsledok britského šetrenia zo strany e, britskej informačnej komisie a dúfame, že príde teda takýto výsledok, lebo vieme, že niekedy sa stávajú aj zlé veci a my musíme zistiť, čo ich spôsobilo a prečo sa stali. Takže len aby sme tomu mohli predísť v budúcnosti, chcem povedať, že v súvislosti s európskymi voľbami budúci rok budeme budúci týždeň hlasovať o nových pravidlách pre tieto voľby. Prvýkrát za viac než 40 rokov a my chceme, aby tieto pravidla taktiež obsahovali možnosť alebo širšiu možnosť voliť online a elektronicky a chceme zaručiť, že osobné údaje budú chránené a občania, voliči, kandidáti, že všetci budeme mať pocit bezpečia a prídu teda určité novinky, pretože tieto pozmenené pravidlá ohľadom Európskeho volebného zákona v podstate zmenia formát právneho aktu a tieto pravidlá budú v podobe Európskeho aktu alebo Európskeho zákona, takže v podstate budú podliehať priamému dohľadu, o priamej kontrole Európskeho súdneho dvora a tým pádom sa tam poskytuje oveľa väčšia miera právnej istoty. Čo sa týka technológií, tak tie sú niekedy požehnaním, ale môžu byť aj prekliatím, pokiaľ teda hovoríme o voľbách, pretože na jednej strane nám poskytujú bezprecedentnú príležitosť sa dostať k voličom, ale na druhej strane, ako veľmi dobre vieme, sa tam môže otvoriť brána aj k nezákonnej manipulácii a vplyvňovaniu voličom, voličov. A tu zákonodárci musia zasiahnuť a dúfam, že základné naredenie pre ochranu údajov prinesie príslušný právny rámec pre občanov, aby ich osobné údaje boli chránené, ale taktiež vieme, že aby sa to stalo, tak musíme šíriť povedomie medzi občanmi a oni musia byť ochotní aktívne využívať toto právo na ochranu údajov a musia vedieť, čo v podstate odsúhlasia, keď kliknú na súhlasím. A na záver chcem povedať, že samozrejme musíme nájsť vhodný spôsob, ako regulovať a vytvoriť jasné pravidlá pre predvolebné kampane a všetci aktéry, ktorí sa na nich zúčastnia, musia mať určitú zodpovednosť. Toto si bude vyžadovať spoločné úsilie. A ten problém to nie je len Facebook a Cambridge Analytica. Ten problém je väčší, je treba ho riešiť na globálnej báze, pretože zajtra sa zase vynoria, bude sa volať ináč, takže musíme byť na to pripravení. Ďakujem. Máme tu jednu e, krajinu, na ktorú bol takýto dopad e, a z tej pochádza aj naša ďalšia rečnička Claire Besset. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem, že ste ma sa dnes pozvali. Ja na úvod stručne objasním, e, aká je v podstate úloha britskej e, volebnej komisie, akú hráme úlohu pri riešení určitých problémov, ktoré tu dnes rozoberáme. Naša volebná komisia je parlamentným orgánom, ktorá sa zaoberá otázkami e, volieb, referent e, v Veľkej Británii, taktiež v Škótsku, vo Walese a v Severnom Írsku. Dohľadáme na priebeh volieb a e, referent. A čo je komplikované, že v podstate sme finančným regulátorom a keď parlament vytvoril túto volebnú komisiu, tak e, sa rozhodol, že je treba zaviesť nové požiadavky ohľadom financovania a fungovania týchto kampaní, že toto je najlepší spôsob, ako dohliadať na týmto kampaň, takže sa musíme poznať to, odkiaľ prichádzajú peniaze a kam idú musíme uplatňovať pravidlá, ktoré sú platné v tejto oblasti, aby som to ilustrovala. Myslím si, že to veľmi užitočné na tom hovorí vo vašom výbore, takže prejdeme iba pár aspektov. Prvé, akákoľvek e, politická strana, ktorá chce sa zúčastniť volieb, sa musí registrovať, musí byť teda v registri, máme prísne e, kampaňové e, pravidlá. A čo sa týka referenda o EÚ, tak akákoľvek e, strana, ktorá vynaložila viac než 10 tisíc libier, sa musela e, registrovať. Čo týka e, darcov a ich darov, tak tie nie sú obmedzené, ale musia pochádzať z prípustného zdroja. Takýto e, prípustný zdroj môže byť spoločnosť, ktorá je v britskom registri, alebo je to spoločnosť registrovaná e, vo Veľkej Británie. Všetky dary musia byť e, nahlásené ešte v priebehu tej kampane. Čo sa týka vynakladania prostriedkov, tak tam sú určité hranice a v prípade, stanovuje, tie hranice stanovuje britský parlament, je tam určitý vzorec. Ehm, napríklad ehm, v prípade referenda o Brexite to bolo maximálne 7 miliónov libier. Sú tam teda určité rozdiely. Toto má veľký dopad na našu schopnosť regulovať tieto kampane. Čo sa týka ehm, parlamentných volieb tam bola lehota rok a v prípade eh, referenda o Brexite to bol len 7 týždňov. Takže tie lehoty sú rôzne. Čo sa týka eh, tých eh, vynaložených prostriedkov, tak my ich aj zverejňujeme. Je treba mať možnosť aj skontrolovať všetky tieto údaje, mať na nimi dohľad. Volebná komisia nemá žiadne kompetencie, čo sa týka obsahu kampani, však monitorujeme kampaňové aktivity, musíme zaručiť, že všetko bolo riadne zo strany tých, čo vedú kampaň nahlásené. Taktiež tu máme určité organizácie, ktoré možno vedú kampane, nie sú registrované. Pokiaľ, tak môžeme ich kontaktovať, požiadať jeho registráciu. Pokiaľ odmietu, tak môžeme v podstate zastaviť tú ich eh, kampaň. je treba mať zaregistrované aktivity v priebehu e, kampane. Taktiež, čo sa týka prostriedkov, ktoré boli vynaložené, tak musí to byť podložené faktúrami. Digitálna kampaň, tá je v podstate e, takou novou technikou, Okrem už používaných e, techník je napríklad lacnejšia než klasické metódy. Takže miesto rozdávania brožúrok alebo letákov už sa posunuli e, k metodám tým, že v podstate rozosielajú e, odkazy ľuďom, ktorých tá určitá problematika zaujíma. Myslíme si, že Digitálna kampaň je niečo, čo je užitočné, má to veľký dopad na kampaň a v podstate tým pádom sa oveľa viac minu- ľudí než v minulosti stalo súčasťou verejnej diskusie. Avšak myslíme si, že dôvera voličov je zásadná a je zásadnou súčasťou úspešných volieb a preto je treba zaručiť zodpovednosť a transparentnosť prebehu e, každej kampane, aby voliči vedeli, kto čo hovorí. Ako som povedal, už máme robustné pravidlá, ale je treba ich ešte zlepšiť, aby sme naďalej mohli riešiť vynárajúce sa nové problémy, napríklad sa tam musí nahlásiť, koľko peňazí bolo použitých na vytvorenie databázy pred voľbami. Taktiež od roku 2003 vyzývame k, k rozšíreniu tých aktivít napríklad aj na digitálne materiály a preto vítame, že sa tým začal nedávno zaoberať parlament. Po druhé, čo sa týka nahlasovania rôznych kategórií krokov, vítame, že tam to bolo rozšírené. Myslím si, že zatiaľ nie je dostatok informácií o tom detajlov jednotlivých výdavkov. Chceme, aby sa vždy vyžadovali faktúry. Jedna, jeden z problémov, ktorý momentálne e, čelíme, je, že pokiaľ tam je napríklad digitálna konzultácia, tak tam nie sú dostupné e, príslušné údaje. Ďalej Samozrejme, vždy dôležité, aký typ je to kampane, aké voľby sú to. A čo týka sociálnych médií, tak taktiež by sa tam mali zaviesť určité e, opatrenia. Napríklad, pokiaľ sú tam reklamy, tak je treba dať dispozícii informácie o tom toho, odkiaľ a prečo e, sú zverejňované. Taktiež chceme transparentnosť pre voličov Naša komisia sústreďovala na využívanie údajov. Podporujeme prácu eh, komisára pre eh, ochranu alebo bezpečnosť údajov v Spojenom kráľovstve, ale my nemôžeme dohľadať na to, ako sa eh, dáta v podstate využívajú, pretože my musíme sa pozerať len na finančnú stránku, akým spôsobom sú peniaze vynakladané. <clears throat> Treba na tom robiť spoločne. E, keď máme dobré informácie, potom aj tá regulácia funguje dobre. E, sú pravidla na to, odkiaľ peniaze môžu pochádzať, ale nie o tom, ako sa môžu e, vynakladať. Napríklad experti a poskytovateľia služieb. A v praxi v podstate potom je úplne legálne používať také služby ako, a také spoločnosti ako E, Cambridge Analytica a podobne. A my by sme e, chceli obmedziť e, možnosť rôznych aktérov publikovať reklamy počas volebnej kampane, pretože toto sa netýka len volebných kampaní, ale aj iných pokusov zasahovať do verejného života a e, my teda čoraz e, pozornejšie sledujeme digitálne kampanie na základe e, prieskumov a šetrení sa snažíme vyvozovať určité dôsledky a navrhovať určité zmeny, ktoré by sme chceli zaviesť. A my sme už teda navrhli celý rad zmien ako posilnené právomoci volebnej komisie, ktorá by mohla aplikovať e, prísnejšie sankcie. E, samozrejme, nejde len o údaje, ale takisto aj o obsah. Ďakujem. Ďakujem. A teraz druhý rečník je Joel Kaplan, podpredseda Global Public, Global Public Policy, Facebook. Prosím, máte slovo. Dobré popoludne, ďakujem pán predseda, ďakujem Európskemu parlamentu za pozvanie No, tie udalosti z posledných mesiacov a opatrenia Facebooku e, samozrejme e, sú e, to, o čom budem hovoriť a pochopiteľne súvisí s tým aj celý rad iniciatív, ktoré sa odohrali už v Spojenom kráľovstve. Ale chcem zopakovať to, čo povedal pán Zuckerberg v Bruseli minulý mesiac e, ochrana integrity volieb, volebných procesov je našou prioritou. To znamená bezpečnosť, integrita a takisto e, sa domnievame, že e, naša platforma môže byť práve dobrá pre demokratický proces a aj diskusia v občianskej spoločnosti môže vzkvetať, keď e, sa budú dodržiavať príslušné pravidlá. A podľa nás e, aj e, politici používajú mnoho z našich nástrojov práve na politickú rozpravu, ale za posledných 18 mesiacov sa ukázalo, že niektoré platformy môžu podkopávať integritu volebného e, procesu. Počas e, volebného procesu 2016 e, v Spojených štátoch sa vlastne podarilo prostredníctvom takýchto platform ako aj Facebook šíriť rozkol medzi ľuďmi a určité obavy. A my ako Facebook sme reagovali pomerne pomaly, skôr sme sa zameriavali na také tradičné úlohy, že sme sa snažili identifikovať malware, ale treba teraz sa snažiť, aby podobné útoky nenastali znova. Túto zodpovednosť berieme veľmi vážne. Chcem hneď na začiatku zdôrazniť to, čo povedali že aj kolegovia, že pokiaľ ide o Cambridge analytiku, podľa tých informácií, ktoré máme, môžeme povedať, že dr. Kogen neposkytol informácie z Facebooku e, nikomu e, ďalšiemu e, mimo Európy. Samozrejme, my budeme naďalej e, vyšetrovať a to vyšetrovanie bude pokračovať hneď, ako dostaneme na to povolenie od príslušného úradu e, v Spojených štátoch. My sme sa veľa poučili od toho posledného prípadu a urobili sme veľa e, významných investícií do ľudí a technológií, aby takéto útoky boli čoraz ťažšie vykonateľné a samozrejme používame úspešne tieto nové nástroje, napríklad aj pri voľbách vo Francúzsku, Nemecku a Taliansku, eh, ktoré sa odohrali nedávno. Takže snažíme sa zabraňovať interferenciám, eh, likvidovať eh, falošné účty, zabraňovať šírenie falošných správ, zvyšovať a zvyšovať transparentnosť. A myslím si, že to ukazuje ten pokrok, ktorý sme dnes urobili. A prvá oblasť e, je teda e, zabraňovanie e, nevhodnej interferencii. To znamená, samozrejme, pri každých voľbách je rôzny počet aktérov a rôzny počet hrozieb. A my sa snažíme spolupracovať s vládami aj externými expertmi, aby sme vedeli, kto je do celého procesu zapojený, aké sú tam rizika a Samozrejme, e, oveľa viac investujeme do bezpečnosti, to znamená zdvojnásobili sme počet ľudí, ktorí sa starajú o bezpečnosť, to znamená z 10 tisíc na 20 tisíc. Potom e, umelá inteligencia e, nám umožňuje preventívne a proaktívne vyhľadávať prípadné rizika a to vrátanie napríklad e, stránok e, cudzieho pôvodu, ktoré šíria nežiaducí obsah. A tak sa môžeme pohybovať rýchlejšie a je to pre nás dôležitý spôsob, e, ako bojovať proti zavádzajúcim správam a snahám. A napríklad v Eh, Alabame, Spojených štátoch eh, počas volieb sa nám podarilo identifikovať eh, macedónskych politických spamerov a rýchlo zablokovať príslušnú platformu. A podobné nástroje sme použili úspešne aj v ďalších voľbách, napríklad v Illinois. Potom falošné účty. Väčšina aktérov, nežiaducich aktérov sa práve skrýva za takýmito e, falošnými účtami. Blokujeme milióny takýchto účtov každý deň a to vďaka schopnosti e, technológií učiť sa a mm, schopnosti teda identifikovať určité e, nežiaduce obsahy. Tretia oblasť zamerania je boj proti faloš- šíreniu falošných správ Nechceme, aby sa také správy šírili na Facebooku, nechcú to ani naši používateľia. To znamená zavádzajúce senzácie, chtivé a podobné správy. A snažíme sa e, zakazovať e, také e, stránky, ktoré práve zverejňujú takéto správy spoločne s reklamami na rôzne produkty a podobne, alebo zavádzame aj finančné sankcie toto však nemôžeme robiť sami, potrebujeme teda partnerstva a vzdelávať e, našich používateľov. A minulé, e, minulú jar sme zaviedli poprvýkrát program kontrolovania takýchto fenoménov zo strany tretích strán. No a podarilo sa zvýšiť e, presnosť vyhodnocovania takýchto prípadov. A Zameriavame sa na vzdelávanie používateľov, diskutujeme o tom, ako môžu identifikovať e, falošné správy a podobne. A to na Facebooku, ako aj mimo neho. A potom transparentnosť reklám. Ľudia by mali ja, je, mať E, jasnú predstavu o tom, kto zverejňuje e, reklamy a kto za ne platí a na koho sú zamerané. To, je najmä, to platí najmä pre politickú reklamu. Za ostatné mesiace e, sme vybudovali nový nástroj, ktorý sa volá View Ads a tam práve sledujeme takéto reklamy a politických aktérov a snažíme sa takto zavádzať podstatne vyššiu transparentnosť. A čo skoro to bude v Európe aj v globálnom meradle. A napokon e, podpora občianskej angažovanosti. Diskusia v občianskej spoločnosti je dôležitá. My máme tradíciu spolupráce s volebnými komisiami a dnes už máme e, nástroj, e, ktorý už eh, funguje v 50 krajinách eh, a umožňuje registráciu stoviek a stoviek tisícov alebo dokonca miliónov eh, voličov. Chceme, aby ľudia aj chápali lepšie, čo vlastne, aký je význam ich hlasov a snažíme sa vytvárať nástroje na to, aby sme im to umožnili lepšie pochopiť. No a takisto sme spustili e, školiaci proces pre politikov a e, ďalšie zainteresované strany e, tak, aby vedeli, aké kroky treba prijať na zvýšenie bezpečnosti počas volebného procesu. Samozrejme, nemôžeme to robiť sami, potrebujeme spoluprácu vedeckého sektoru a aj orgánov štátnej e, správy. A treba samozrejme riešiť konkrétne e, problémy špecifické pre jednotlivé krajiny. E, pochopiteľne je tu dôležitá aj bezpečnosť údajov. A my sme spolupracovali napríklad s talianským regulátorom pred voľbami v Taliansku, aby sme bránili zabraňovali šíreniu dezinformácií online. A e, nakoniec teda aj e, a pozitívne výsledky takisto e, konštatovala aj pozorovateľská misia. Spolupracujeme s týmami pre bezpečnostnú politiku a produktovú politiku, aby sme identifikovali, aké sú rizika v oblasti dezinformácií a šírenia dezinformácií v globálnom meradle. No a napokon v apríli sme oznámili novú iniciatívu Komisiu na nezávis, pre nezávislý výskum roli ne, eh, spo, sociálnych médií vo volebnom procese. E, tam sú zapojení aj akademickí experti, aby sme boli schopní robiť ešte e, kvalifikovanejšie rozhodnutia a urychliť celý e, pokrok. Takže my e, ako spoločnosť samozrejme sa musíme rozvíjať spoločne s tým, ako sa rozvíja spoločnosť a musíme e, pracovať na ochranných mechanizmoch, aby sme boli schopní e, zabezpečiť a zaistiť bezpečnosť. Spolupracujeme s politickými stranami, akademickými expertmi, volebnými e, komisiami a takisto aj s Európskym e, parlamentom, napríklad aj v nasledujúcich mesiacoch pred voľbami do parlamentu. Ďakujem vám e, obom. A teraz pôjdeme priamo na otázky, takže dve minúty na každú odpoveď. Pani Danuta Hübner za EPP. Ďakujem. Chcela by som sa spýtať, Claire a ako na jej skúsenosť eh, vedúcej volebnej komisie eh, v Spojenom kráľovstve. Um, myslím, že to, čo robíte na udalosti v Spojenom kráľovstve, mali veľkú publicitu aj v Európe, v zvozvišku Európy. Myslíte, že eh, to, čo sa deje, by mohlo podkopať dôveru občanov v digitálnu spoločnosť alebo napríklad vo volebný proces, alebo že by to mohlo znížiť počet a zapojenie do volie v budúcnosti. To je dobrá otázka podľa mňa. Myslím si, že v prvom rade treba pamätať na to, že môžeme špekulovať o tom, čo ľudia robia, nerobia a, a o tom, a, aký vplyv mali falošné správy a podobne. A, v každom prípade potom to rozhodovanie ľudí o tom, koho zvolia, to už tak jasne nie je. Tie dôvody na to. E, nezávislí E, výskumní pracovníci jednoducho nemajú dostatočné údaje na to, aby sa to dozvedeli. Takže treba byť obozretný, aby sme e, nedávali príliš veľké právomoci do rúk určitých ľudí, ktorí hovoria, že to alebo ono sa nemalo urobiť. A e, samozrejme, pokiaľ ide o postoj verejnosti k digitálnym voľbám. E, ľudia v každom prípade si želajú, aby volebná komisia tu zohrávala výraznejšiu rolu. Ide o zvyšovanie povedomia a e, ľudia samozrejme sledujú, e, ako sa situácia vyvíja, čo očakávajú, čo by chceli a podobne. To znamená, to je podľa nás pozitívne a ešte by som sa vrátila e, k tomu, čo som povedala, keď som e, mala svoju prezentáciu. E, v podstate ten počet voličov rekordne narastol od tých posledných udalostí v Spojenom kráľovstve a to je pozitívne. SAD a Libe, ja sa spýtam, My sa stále snažíme samozrejme čoraz podrobnejšie zistiť, ako sa, sa Facebook stavia k tomu, čo sa stalo. Vy ste si podľa nedávnej správy najali ďalších e, e, expertov a konzultátov a podobne, aby ste e, teda sa lepšie oboznámili s tým, čo sa vlastne stalo, ako tomu možno zabrániť. Pokiaľ ide o konkrétny prípad napríklad britského referenda a toho ruského zasahovania e, do iných volebných e, e, procesov. Mohli by ste nám slušne načetnúť, ako vy k tejto problematike pristupujete. Ďakujem, pán predseda. Ten článok, o ktorom ste hovorili, ten sa týkal ďalších zdrojov a ľudí, ktorých sme prijali, aby sme lepšie pochopili v podstate, čo sa deje a, a čo sa môže stať v podstate pri každých voľbách na e, celom, kdekoľvek na svete. Máme e, potrebné kapacity, ale zároveň potrebujeme spolupracovať s expertmi priamo v teréne, v krajinách, kde tie voľby prebiehajú a preto sa spájame priamo s volebnými e, komisiami v týchto krajinách, aby sme vedeli, aké sú špecifické e, riziká v jednotlivých krajinách. Predtým sme, e, pred rokom 2016 a voľbami Spojených štátov sme tieto kapacity nemali plne rozvinuté. Tu ide o celý, celú sadu nástrojov, ktoré treba dať, pripraviť pred každým, každými voľbami a práve preto vytvárame také prierezové týmy, E, so zameraním na jednotlivé nástroje, napríklad e, na boj proti interferenciám, e, falošným správam, účtom, transparentnosť a podobne. To znamená, to sú všetko veci, ktoré treba použiť pri všetkých voľbách a za posledných niekoľko mesiacov, napríklad počas francúzských volieb, sme nazbierali určité skúsenosti. Asi 30 tisíc falošných účtov niekoľko týždňov pred e, voľbami sme identifikovali podobne v prípade nemeckých alebo talianských volieb. Tam e, sme takisto spolupracovali s nezávislým orgánom na identifikácii falošných správ. Takže tieto nástroje treba vždy dať dokopy pred každými voľbami. E, Tomáš Zdechovský. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Kaplan. Ďakujem za to, že ste prišli. Môžete pokračovať. Takže ďakujem, pán Kaplan, za to, že ste prišli medzi nás. My sme čakali pána Goldmana, ale aj vy nám budete stačiť na tomto dnešnom vypočutí. Ja sa chcem spýtať toto. Vy ste hovorili o tom, že Facebook bol demokratická platforma na výmenu informácií. Ako však môžem veriť spoločnosti, ktorá, ktorej zatvorenie falošných účtov, ktoré sa prezentujú ako ja, eh, niekoľko mesiacov napríklad, účty, ktoré využívajú niekoľko mesiacov moje fotografie a podobne. Čo ste urobili ďalšie, aby sa takáto situácia neopakovala? A potom, Cambridge Analytica z tých eh, eh, eh, informácií vyplýva, že Cambridge Analytica monitorovala voľby v niektorých krajinách vrátane Českej republiky, ktorá je tam takisto uvedená. Môžete to vyvrátiť? Kolega hovoril, že to boli len analytické, americké údaje. A ešte posledná vec, vrátim sa na začiatok, keď sme sa venovali Facebooku, tak všetci hovorili, o corporate social responsibility. A to znamená, že ste takouto spoločnosťou. Ale skutočne robíte všetko preto, aby sme vám toto mohli uveriť? Uh, Ďakujem pekne. Pokúsim sa odpovedať na všetky tri otázky. Čo sa týka uh, falošných fingovaných účtov, to je zložitý problém. Venujeme mu obrovské úsilie technologických e, e, zdrojov a výrazne sme sa v tomto zlepšili. Ako povedal kolega v predchádzajúcom paneli, už sme e, teraz vo fáze, keď stiahujeme milióny falošných účtov, respektíve blokujeme ich ešte pred registráciou, predtým, než si ktokoľvek vôbec všimne predchádzajúcom štvrt roku sme stiahli viac ako 500 miliónov takýchto falošných účtov, teda robíme veľmi e, veľa, preto aby sme takémuto predchádzali. Isté, že toto nikdy nebude vyriešený problém, máme dočinenia s veľmi sofistikovanými protivníkmi, budeme musieť naďalej e, sa snažiť vyvíjať nové nástroje, nové technológie proti týmto hrozbám sme odhodlani sa do tohto boja pustiť, preto sme zdôrnásobili počet pracovníkov, ktorí sa venujú týmto krokom. Čo sa týka Cambridge Analytica a ovplyvňovanie voli v Európe, môžem len zapakovať to, čo som už uviedol a to, čo povedal aj pán Sattelfield v predchádzajúcej časti. Podľa informácie, ktoré máme, je, že doktor Kogan nepostupoval e, údaje európskych užívateľov Cambridge Analytica. Teda to, že Cambridge Analytica ovplyvnila iné voľby, e, nie je podľa nás celkom e, opravnené tvrdenie. Možno sa však ukáže, že sa dostali nepravomkou údajom od Facebooku. Isté, že musíme, upozorňujeme, vyčkať na skutočné zhromaždenie dôkazov a zatiaľ sme nemali možnosť sa do tohto pustiť. Posledná otázka sa týkala toho, či sme firma, ktorá sa drží princípov spoločenskej zodpovednosti firiem. Áno, jednoznačne, ako povedal aj pán Fadlfield, vlastne nezáleží na tom, čo hovorím ja alebo niekto iný, či to teda verbálne podporujeme, ide o to, a ako to vnímajú užívateľia z nášho konania. My robíme všetko preto, aby sme si uvedomovali, dej naša zodpovednosť a aby sme zabraňovali zneužívanie našej platformy. Sme odhodlani toto urobiť, samozrejme, ale užívateľ v končnom dôsledku nás posudzuje podľa nášho konania. Mercedes Bresso za SAD AVKO. Grazie, gra- Ďakujem, pán predseda. Aj ja sa chcem vrátiť k, týmto, k tejto otázke. 500 e, miliónov falošných účtov. Za 3 mesiace to je ohromné číslo. Nemyslíte si, že by bolo skôr bývalo vhodnejšie e, dopracovať sa k tej skutočnej digitálnej identite? Napríklad e, pomocou používania digitálnych e, e, preukazov totožnosti. Pochopiteľne toto e, sa zatiaľ nepoužíva vo všetkých krajinách, ale vy ste hovorili o tých 500 miliónoch, ale to, je, to sú tie, ktoré ste zrušili, ale tam je určite celý rad takých účtov, ktoré zostali bohužiaľ obávam sa, že vám teda nejakých pár miliónov možno aj uniklo. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem. Bolo ich 500 miliónov. 500 miliónov sa nám podarilo stiahnuť v prvom štvrt roku roka. jeden z krokov, ktorý sme urobili, ktorý sme dokázali naše odhodlanie, je, že zverejňujeme viac informácií o tom, koľko takýchto porušení sme e, zaznamenali, koľko sme už to stiahli už sme to aj zverejnili, aj v našej výročnej správe 3 až 4 účtov zhruba sú v priemere falošné účty, to je veľký podiel, musíme neustále sa snažiť vytláčať ich, musíme využívať všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii, teda aj umelú inteligenciu, aj taktiež nasadenie strojov, tak aby sme dokázali odhaliť správanie takýchto falošných užívateľov v prípade, že teda nejde o skutočné osoby, čo sa týka digitálnej totožnosti pre všetkých, to môžem povedať, že ľudia v krajinách a taktiež na rôznych miestach e, na Zemej guli to vnímajú inak, e, tento koncept. Sú tu aj otázky, ktorými sa zaoberáte aj vy, teda ochrana údajov, e, získavanie viac a viac údajov od užívateľov môže tiež u niekoho vyvolávať otázniky. My sme ochotní o tom hovoriť s krajinami, ako to vnímajú. Keď máme podozrenie, že ide o falošný účet, často ho vlastne preveríme, zablokujeme, eh, až kým nám eh, nedá k dispozícii skutočný doklad totožnosti, aby dokázali svoju totožnosť. Ale robíme to naozaj zo so podstatných dôvodov, nerobíme to len um, námatkovo, aby sme každého žiadali o digitálny doklad totožnosti i hneď pri registrácii. Ďordi Šoplin je ďalší za EPP AVKO. Ďakujem. Mhm. Musím povedať, že som dosť e, rozhorčený z toho, čo som počul. Čo sa týka štrukturálnej a nenapraviteľnej nedostatočnej bezpečnosti. Pán Kaplan sa vyjadril, že to nikdy nebude problém, ktorý bude vyriešený. Teda existuje nejaká budúcnosť po elektronické hlasovanie, elektronickú vládu, elektronickú verejnú správu. Chcete sa nejako vyjadriť, pán Kaplan, aj k maďarským voľbám prípadne? Keď som povedal, že to nie je problém, ktorý sa nám podarí vyriešiť, myslím, že to je veľmi trefné vyhodnotenie um, úsilia akéhokoľvek subjektu, či už v súkromnej sfére alebo organizovanom trestnom konaní, eh, čo sa týka rizík eh, v elektronickom eh, sektore. Sú to totiž protivníci, ktorí sú veľmi dobre financovaní, sú veľmi sofistikovaní a budú veľmi intenzívne vyvíjať svoje technické možnosti. Teda my, dajme tomu teda za Facebook, keď hovorím, ale ide aj organičné v trestnom konaní na celom svete, musia neustále rozvíjať svoje schopnosti, svoje nástroje, aby sme E, mohli byť krok pred nimi. Snažíme sa o to, investujeme do toho obrovské úsilie, aj množstvo personálu, e, taktiež technológie, ktoré nasadzujeme, e, negatívne to ovplyvňuje našu ziskovosť, ale domnievame sa, že to stojí za to, je to dôležitá činnosť, pretože chceme poskytovať čo najvyššiu mieru ochrany našim užívateľom. Čo sa týka elektronickej štátnej správy a elektronického hlasovania vo voľbách, my takéto služby neponúkame cez Facebook, Vlády sa musia sami za seba rozhodnúť, či sú e, schopné dostatočne zaistiť bezpečnosť e, takýchto procesov. Mm, čo sa týka prilákania väčšieho počtu účastníkov, dajme tomu vo voľbách, to by sa dalo predpokladať, že by mohlo fungovať, ale musí e, sa o tom rozhodnúť na vláda. Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira, SAD. Ďakujem. Moja otázka je na pána Kaplana. Po zverejnení škandálu Cambridge Analytica je jasné, že teda ste ochotní uznať, že došlo k vážnemu porušeniu dôvery, straty dôvery, taktiež musíte konať proaktívne. E, je treba oceniť vaše úsilie, ale ja by som sa rád opýtal, či si plne uvedomujete, ako masívne sa vaša platforma využíva na celom svete, šíria sa vlny falošných informácií, taktiež sa podporujú rôzne čierne kampanie a to z politických dôvodov. Uvedomujete si to? Naozaj s tým nedokážete niečo urobiť? Ste ochotní uznať, že jednoducho vaše úsilie nie je dostačujúce hľadom na objem problému, s ktorým sa potýkame. Ďakujem za vašu otázku my si uvedomujeme, najmä v posledných 18 mesiacoch, akým hrozbám e, sme vystavení aj v kontexte volieb, najmä čo sa týka falošných správ, šírenia falošných informácií na internete. Ako som už uviedol, e, vykonali sme viacero krokov. Sťahujeme falošné účty. Často totiž oni práve sú zodpovedné za šírenie takýchto falošných informácií. Ďalej sa snažíme eliminovať eh, finančné stimuly, pokiaľ možno. Množstvo dezinformácií, ktoré sa šíria cez internet, eh, obsahuje politickú motiváciu eh, na oko, ale v skutočnosti často ide o finančných aktérov, teda ide o spam, teda zasielanie e-mailov, to bolo pôvodne a teraz je to posunuté na inú platformu. My sa snažíme stiahnuť im možnosť pôsobiť na Facebooku, Mali sme zatiaľ už dosť veľké úspechy v tomto kroku. Zmenili sme naše algoritmy, aby sme e, znížili um, faktor senzácií, taktiež clickbait, e, aby sme sa orientovali skôr na dôveryhodné zdroje. Tiež sme spustili partnerstva s viacerými subjektami na overovanie faktov celosvetovo. Tie dokážu vyhodnotiť obsah na Facebooku v prípade, že je falošný, keď e, Eh, ho na to upozornia a potom my môžeme zakročiť a stiahnuť eh, tento obsah a zabrániť jeho šíreniu. Zhruba rok a pol, teda tento proces prebieha od volie v USA v roku 2016. Vieme, že ešte je pred nami množstvo úsilia, musíme spolupracovať s vládami, s expertami, s orgánmi, ale už sme zaznamenali pokrok vo viacerých významných voľbách vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku. Vidíme, že kroky, ktoré sme prijali, zabrali a zvyšuje sa eh, bezpečnosť pri týchto voľbách Snažíme sa teda naďalej to zlepšovať eh, pri každých ďalších voľbách. Kaja Kalas, Alda a Itre. Ďakujem. Ďakujeme aj za vaše prezentácie. Hovoríte o tom, ako dokážete zistiť manipuláciu volieb, všetko, čo s tým súvisí, uviedli ste príklady z Nemecka, z Talianska, z Francúzska, ale v Európe sú tu aj menšie jazyky, menšie krajiny. Ja som z takejto menšej krajiny, my máme len zhruba milión mm, užívateľov nášho jazyka, hovorcov nášho jazyka, teda snažíte sa, na to sa chcem opýtať, snažíte sa zistiť prípadne manipulácie aj v takýchto prípadoch, alebo je to pre vás príliš malý objem? Aj u nás sú voľby, máme suseda, ktorý má veľký záujem na tom, ako u nás voľby dopadnú. Aj naši eh, občania využívajú Facebook, eh, taktiež mu dôverujú. Ako teda pristupujete k takýmto menším eh, krajinám, k menším jazykovým skupinám? Ďakujem za túto dôležitú otázku. Vieme, že Európska únia, parlamentné voľby v budúcom roku do Európskeho parlamentu budú veľkou výzvou, pretože 27 krajín bude hlasovať zároveň. Viacero nástrojov, ktoré som popísal, sa nezameriava len na jazykový faktor, teda tie falošné účty, ktoré sa snažíme odhaliť, e, umelá inteligencia, rôzne nástroje. To súvisí so správaním aktéra, ktorý vytvorí tento účet Nezávisí to nejako od obsahu tohto účtu, teda nemusíme vôbec zohľadňovať jazyk, e, v ktorom je tento účet vedený, dajme tomu. Podobne aj čo sa týka finančnej motivácie, vôbec nemusíme zohľadňovať obsah. Vidíme len, či tieto stránky, obsahy správ majú jednoducho nejaký um, faktor, ktorý sa snaží vytvárať senzáciu, iba nahromadiť kliky a tiež um, ohlásenia verejných služieb. E, vlastne to môžeme um, rozšíriť na mnoho krajín, aj na menšie krajiny. Môžeme spolupracovať s uh, e, prevolebnými komisiami, môžeme upozorniť užívateľov, uh, vyzvať uh, všetkých užívateľov v danej krajine, aby vnímali kritický obsah na Facebooku Ana Gomez, SAD a Libe. Pani Basset. Našli ste nejaké dôkazy zasahovania do volebného procesu v Veľkej Británii aj v kontexte referenda zo strany Cambridge Analytica, SCL a ďalších pridružených firiem, ako napríklad Behavioral Dynamics? Je to prepojené teda s nejakými súkromnými firmami, tie štyri najväčšie účtovnícke firmy, Henry Almonsa a partnery, ktoré spolupracujú s vládami, aby vytvorili systémy podobne ako vo Veľkej Británii e, systém na predaj víz a povolenie na pobyt a aké opatrenia príjmate na to, aby novinári, ktorí sú zasiahnutí nedostatočným konaním súdov, v prípade takýchto afer, ktoré zahrňali firmy, e, že nebudú zastrašení títo novinári? A tiež mám ešte otázku na pána Kaplana. Vaša spolupráca s Cambridge Analytica vyplývala z naivity, nekompetentnosti, chamtivosti. Dobre, dobre. Myslím, že sme to pochopili, Anna. Um, you, you got the abuse and can get, take the question. Dobre, na vás, pán Kaplan, sa vyvršili nadávky a pani Baset môže odpovedať na otázky. Začala by som tým, čo ste nastolili, že Cambridge Analytica a ostatní poskytovali služby. To bolo povolené na základe nášho volebného zákona. My sme teda nešetrili nad rámec toho, či e, subjekty v kampani informovali správne o tom, ako prebiehla aj spolupráca s týmito organizáciami. Prebiehajú ďalšie vyšetrovania, ktoré sa týkajú prípustnosti E, takýchto služieb e, a ich poskytovania. Žiaľ, nemôžem sa vyjadrovať týmto prípadom, pretože konanie ešte prebiehajú. Jediný prípad, ktorý je uzavretý, dokazuje, že prebiehali diskusie, ale upozornilo sa na nich. Teda nemôžem sa žiaľ vyjadriť k podrobnostiam, aj čo sa týka krokov, ktoré sa e, orientovali na novinárov, aj toto je mimo pôsobnosti volebnej komisie v Británii. Našou úlohou nie je skúmať správanie veľkých organizácií bez hľadu na ich pôvod a ich prístup novinárom najmä mimo priebehu volieb. My jednoducho nemáme na toto právomoci ani mandát. A teraz e, Andersen Zelených Avko. Referendum o Brexite spôsobilo obrovské zmeny nad rámec 4%. Musíme zistiť, či to všetko prebehlo zákonne. Facebook má informácie, ktoré by nám umožnili lepšie to posúdiť, ale zatiaľ odmietol poskytnúť tieto informácie britskému parlamentu. Existujú dôkazy, že údaje ukradnuté z Facebooku sa využili na eh, vytvorenie profilí eh, falošných užívateľov. A na toto sa zameriavali potom rozsiahle kampane financované v Outlive, Teda Facebook, ste ochotní poskytnúť informácie, ktoré máte k dispozícii o všetkých eh, politických reklamách, ktoré prebiehali aj v priebehu desiatich týždňov pred referendum a tiež v priebehu šiestich mesiacov predtým, ako sa hlasovalo a ste ochotní poskytnúť eh, všetku transparentnosť eh, aj pre budúcnosť. To sa týka údajov, koľko peňazí kto minul, na koho sa tieto reklamy orientovali, na základe akých údajov a tak ďalej. Ďakujem za odpoveď už vopred. Ďakujem pekne aj za vašu otázku. My sme odpovedali na množstvo otázok um, britského parlamentného výboru. Vyslali sme nášho odborníka na technológie. On tam vypovedal 5 hodín, odpovedali sme mu v viacerých kolách, aj doplkových otázok. Snažili sme sa naozaj odpovedať e, na relevantné otázky parlamentného výboru v snahe vyšetriť e, toho, čo sa týkalo hlasovania o Brexite. Súhlasíme, že Transparentnosť e, v kontexte reklamy má e, veľkú hodnotu. My sa snažíme vytvárať aj nástroje, ktoré umožnia ľuďom odhaliť, na koho sa zameriava reklama a koľko sa na ňu minulo. Toto sa spustilo e, nedávno v Spojených štátoch amerických. Očakávame, že tento rok sa to spustí v Veľkej Británii a naďalej vyvíjame nástroje, aby sme pomohli ľuďom pochopiť, na základe čoho vidia reklamu, ktorú vidia, kto za ňu zaplatil, a koho má reklama osloviť. Čo sa týka retrospektívnych informácií o všetkých reklamách, ktoré boli zverejnené e, vo všetkých e, kampaniach, to nedokážeme e, čo sa týka predkladacích záväzkov k ochrane súkromia užívateľov, nedokážeme to zaistiť bez toho, aby sme užívateľov upozornili na to vopred. Poskytli sme informácie o akýchkoľvek reklamách IRA. V kontexte Brexitu boli tam reklamy len v hodnote menej ako dolára zo strany ruskej agentúry v období pred hlasovaním o Brexite. Naďalej teda spolupracujeme, poskytujeme čo najviac informácií, o ktoré nás parlamentný výbor žiadal. Mercedes Bresso, SAD Avko. Ďakujem.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 využívania Facebooku a užívateľských profilov na reklamné účely, e, na účely volebnej kampane zo strany Cambridge Analytica. Myslíte si, že na základe volebných pravidiel alebo iných nástrojov by bolo možné začať kontrolu takéhoto konania. Sú to totiž veľmi nebezpečné kroky. Je to ako svorka vlkov, ktorá napadne zraniteľnejšiu korisť, teda voliči, ktorí sú ľahko, možno eh, ľahko korisťou, ľahko sa nechajú nahovoriť eh, na nejaké konanie. Naposledy sme hovorili o takéto metafore, teda svorka vlkov. Nede tu len o eh, pohľad súkromného užívateľa, ale tiež ide o pohľad regulačných orgánov, najmä v kontexte volebných pravidel. Ďakujem. Uh, Ďakujem, myslím si, toho môžeme robiť veľa. Predovšetkým je treba uznať, že žiadna sama organizácia, či už regulátor alebo uh, vláda, to dokážu sami zmeniť. A pokiaľ príliš pritvrdíme, tak uh, ľudia si budú hľadať informácie inými spôsobmi. Presunie sa to do inej oblasti. Takže ako zaistiť dobrú reguláciu? Potrebujeme mať e, dobrú kontrolu nad e, údajmi a nedávno napríklad e, britská vláda a komisár pre ochranu údajov skutočne urobili pár dobrých krokov. Predovšetkým by sme chceli posilnené komisie pre vole, posilnené kompetencie pre volebnú komisiu, aby sme mohli napríklad vyžadovať rôzne informácie od dodávateľov, lepšie kompetencie na získavanie údajov. Kompetencie, ktoré máme, už sú dosť dobré a myslíme si, že by sme taktiež mali kompetencie na to, aby sme e, zastavili alebo zabránili ľuďom v ilegálnej aktivite a taktiež mali možnosť uložiť pokutu. Nie je to nejaká obrovská zmena. Potrebujeme taktiež, aby sociálne médiá boli zodpovedné a hrali si svoju úlohu. Regulačné orgány musia mať dostatočné kompetencie, aby presadzovali e, pravidlá a taktiež, aby mali mať možnosť ukladať sankcie. Cornelia Ernst, Zague a Itre. Ďakujem, budem hovoriť po nemecky. Počuli sme tu toho veľa. Čo ste tak urobili za Facebook? Bolo to zaujímavé, čo podala aj britská kolegyňa. A je tu možno otázka, ako rozlišujete všeobecnú reklamu na produkty od politickej reklamy. Ako to chápeť, ako to ponímate a čo je tam, aký je podľa vás ten rozdiel? Napríklad, keď sa pozrieme na televíziu, tak tam sú špecifické pravidla pre primeranosť, pre volebnú reklamu. Dokážete si tu predstaviť niečo podobné? No a s týmto súvisí ešte otázka manipulácií volieb, o tom tu hovoríme. A mňa by zaujímalo, samozrejme sa dá povedať, že manipulácia volieb, to sú aj fake news, falošné správy, ale teraz odhľadnúť od toho, čo je to podľa vás manipulácia volieb, kde začína, ako spoznáte manipuláciu volieb a ako sa k nej postavíte. Čo to vlastne podľa vás je, okrem fake news, pretože tam je to jasné. Bolo tu pár bodov v vašej otázke. Po prvé, ako rozlišujeme obchodnú reklamu a politickú reklamu, ako sa k ním postavíme. už som o tom dnes hovoril, vyvíjame nástroj na prezranie reklamy, tam sa v podstate stávame k všetkým typom reklamy rovnako a vychádza to z princípu, že každý by mal mať rovnaký prístup ku všetkej reklame. Ľudia si často robia starosti so sociálnymi médiami v tom zmysle, že sa vytvárajú tzv. mikrociele, že sa môžu, tá reklama zameriavať na určité skupiny, ale skupiny bez toho, že by zvyšok vedel, čo sa deje. Je treba toto riešiť, je treba zaručiť, aby každý v podstate mohol byť takýmto politickým dohliadateľom a aby sa zaručilo, že každá tá politická strana bude ukazovať ten istý obsah všetkým Myslím si, že toto by pomohlo ľuďom, aby dosiahli zodpovednosť zo strany politických aktérov. Čo považujeme za volebnú manipuláciu? My sa sústredujeme na to, čo môžeme vidieť a definovať, napríklad dezinformácie, clickbaity, eh, senzácie. A Snažíme sa teda identifikovať takéto veci a potom proti nim postupovať. Vysvetlil som rôzne spôsoby, ako to robíme, rôzne typy teda vykoristovania, dezinformácií, zneužívanie. Treba to všetko prejsť a potom identifikovať takéto správanie. Na jednej strane autentické správanie, na druhej strane zavádzajúce. Ďalší rečník tu nie je a teraz teda Pedro Silva Pereira za SAD a AVKO. Ďakujem. Otázka pre pána Kaplana. Hovorili ste o určitých sofistikovaných spôsoboch zneužívania Facebooku na politické účely a síce zasahovanie zo zahraničia, falošné účty, nespolahlivé webové stránky, ja by som sa chcel opýtať na niečo menej sofistikovanejšie, na menej sofistikované spôsoby, ako sa dá zneužívať vaša platforma na šírenie napríklad nepravdivých správ, anonimné komentáre, ktoré vidíme v podstate každý deň a všade. Dá sa toto nejak riešiť bez registra, bez povinného registra identity a bude takéto riešenie možné do budúcnosti? Ďakujem. Takže sú určité spôsoby, ako sa šíria dezinformácie v súvislosti s volebnými kampaňmi. kampaňmi. Hovorili sme o tom viackrát. Falošné účty, Ďalej sú tu samozrejme finančné stimuly, ktoré lákajú ľudia, aby sa do toho zapojili. Pracuje sa, pracujeme taktiež s e, finančnými e, hod, nejakými poradcami. Myslíme si, že to nie je úloha naša, aby sme robili takéto veci. My sme tretia strana. Taktiež zabraňujeme šíreniu nisoko kvalitného obsahu, ako napríklad senzácie, clickbait. My vieme, že ľudia to nechcú vidieť, takže sa to snažíme, aby sa to neobjavilo v newsfeede. A snažíme sa podporovať šírenie dôveryhodných správ zo zdrojov, ktoré ľudia na Facebooku všeobecne považujú za dôveryhodné, napríklad rôzne miestne zdroje, toto sa snažíme podporovať. Ako ste povedali, je to boj, ktorý musíme všetci naďalej bojovať. Je to dôležitá úloha pre vládu, aby sa snažila vzdelávať, informovať svojich občanov ohľadom informácií, ktoré vidia online. My naďalej si budeme hrať svoju úlohu, budeme sa snažiť redukovať šírenie takýchto informácií, budeme sa snažiť školiť, vzdelávať ľudí na našej platforme aj mimo nej ohľadom toho, ako byť kritickými čitateľmi správ. Pán Betten za FDD a Libe. Ďakujem. Takže pokiaľ by dopadlo referendum iné, a Hillary Clinton by bola prezidentkou, tak by sme tu dnes nesedeli. Nebol by to problém, ale je to problém. A preto mám otázku pre pani Betten. A vy ste hovorili o tom, ako úloha volebnej komisie, aká je úloha volebnej komisie, tak v rámci referendovej kampane boli dve kampane, ktoré využívali tradičnejšie metódy vláda veličenstva kráľovnej vynaložila takmer 10 miliónov libier, ktoré na brožúrku, ktoré šlo do takmer každej domácnosti a predstavovala sa tam len jedna stránka mince. Takže bol tento dar zaregistrovaný a po druhé, čo sa týka zasahovania do referenda zo zahraničia, prezident Obama navštívil Spojené kráľovstvo, aby priamo ovplyvnil výsledok referenda, aby Spojené kráľovstvo zostalo v Európskej únii. Tie milióny Libier, ktoré stála táto návšteva, boli zaregistrované ako oficiálny dar a bol, bolo to v podstate prípustný dar. Takže tá brožúrka, tá bola vyprodukovaná pred tými desiatimi týždňami na nahlasovanie výdavkov, takže to nebolo treba nahlasovať vtedy sa o tých rok, pravidlách rokovalo v parlamente a my sme e, lobovali za to, aby tá lehota bola dlhšia a v tom prípade by sa bola pokryla v tej lehote aj takáto aktivita, ktorá teda prebehla skôr. A samozrejme sme mali prehľad o rôznych udalostiach a akciách v priebehu tej stanovenej lehoty. Molly Scott Cato. Taktiež mám otázku pre pani Claire Bassett. Vy ste vypracovali správu ohľadom možných nezrovnalostí v rámci kampane za Brexit, ale boli tam určité osoby, ktorých sa to priamo týkalo, pán Michael Gove alebo Boris Johnson, ktorí teda majú vysoké posty momentálne. A ale tým pádom sa v podstate podkopáva e, platnosť mandátu Spojeného kráľovstva, čo sa týka odchodu z EÚ, keďže boli tieto nezrovnalosti. A taktiež určité informácie, ktoré unikli. Myslím si, že toto všetko malo byť súčasťou verejnej diskusie. Táto diskusia mala prebehnúť, mala byť jasná, mala byť mali prebehnúť v Európskej únie Spodnom kráľovstve, aby to všetko nebolo na základe nejasného mandátu. Ďakujem. Takže my máme politiku, e, ktorá stanovuje, ako sa pozráme, na e, vyšetrovania, ktoré prebiehajú. A vo chvíli, keď dospieme k určitému rozhodnutiu, tak sa podelíme o detaily s tou dotknutou stranou, aby mohla na to zareagovať a až dospejeme k záverom, tak to zverejníme a podelíme sa v rámci vyšetrovacej správy o viac detajlov a teda tu v podstate taktiež zverejňujeme. My sa nevyjadrujeme k prebiehajúcemu šetreniu, to je naša politika, myslím si, že správna, pretože sa aspoň vyhneme e, príliš komplikované diskusie. Bohužiaľ, kolujú chýry tohto typu. Ja neviem, odkiaľ presne pochádzajú ako už som povedala, tak e, momentálne ubieha tých 28 e, minút, e, pardon, dní lehota, ktorú máme na to vyšetrovanie. Ešte dotočná otázka. Vy ste povedali, že nemáte kompetencie na to, aby ste vyšetrovali Cambridge Analytica, ale v tom prípade, kto má tie kompetencie? Máte dostatočné kompetencie, aby ste zastavili takéto vmiešavanie sa e, skutočne alebo potenciálne do volebného procesu zo strany e, nejakých zahraničných aktérov? A kto teda má tie kompetencie, pokiaľ vy to nemáte? A myslím si, že je jasne stanovené, aké máme kompetencie komisárka e, pre e, informácie, tam má oddelné kompetencie. My tu taktiež máme šetrenie v oblasti porušenia súkromia. Tuto ide o to, že máme rôzne regulačné orgány, ktoré spolupracujú, riešia vážne otázky. Tu nie je nejaký nedostatok kompetencií, ako som povedala. My sme zodpovední za to, ako sa kampaň financovala. Môžeme šetriť e, tento aspekt. Ďakujem. Môžete ma obesiť, ale dal som kolegyne, pretože sa ešte vyjadriť, dať tú doplňujúcu otázku, aby to tu nebolo také nudné. Ale dobre, máme tu otázky, odpovede, to je zlepšenie. Ďakujem Joelovi Keplanovi a Claire Besset, našim rečníkom. A ďakujem aj poslancom za ich disciplínu a trpezlivosť. A prejdeme priamo k tretiemu panelu. Máme ešte poslancov, ktorí prídu. Bude to dlhá, dlhý panel. Začneme 18.15 aby sme umožnili cestujúcim poslano, poslancom sa sem dostaviť a klas otázky. Takže dáme si krátku prestávku, aby sa nám panel dostavil a usadil. Pán Purser, pani Pachol, pán Schrems a pán Ellen a Jozef Weidenholzer bude predsedať ďalšiemu panelu.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 Paralel So. Good. Dobré popoludne. Vítam vás na poslednej časti nášho vypočutia Spoločný sitre. Vítam e, e, Pavla Rybiga, kolegu. Bude mať slovo na dve minúty. Ale ešte predtým predstavím panelistov. E, pán e, vedúci operačného oddelenia ENISA, pani Uršula Pachl, zastupňa riaditeľa E, generálneho riaditeľa BEUK, pán e, Max e, Schrems, aktivista v oblasti ochrany súkromia Rakúsko, Lord Richard Allen, podpredseda Policy Solutions Facebook. Áno, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, kolega Van Hocen. Van Hocen je veľmi dobrý, pokiaľ ide o logistiku. Ja by som chcel privítať zástupcov výboru ITRE a STOA, ktorá má na starosti legislatívne aspekty výskumu. A je dôležité teda pozrieť sa na to, ako tie nástroje na posilnenie dôvery možno posilniť, zvyšiť ich kvalitu. Hlavne tretie strany sa toho dožadujú takýchto nástrojov, ako teda posilniť možnosť a schopnosť spotrebiteľov, aby mali zabez, za, zaručenú svoju vlastnú identitu. Otázka teda je, teda je e, ako teda posilniť virtuálnu identitu, lebo ako vieme, je e, veľmi jednoduché e, sfalšovať virtuálnu identitu. A keď už si virtuálnu identitu vytvoríme, ako jednoducho zabezpečiť svoje eh, údaje a vzhľadom na eh, falošné eh, správy, napríklad na sociálnych sieťach, ako teda zabezpečiť túto virtuálnu identitu, identitu jej, vlastno, jej, jej vlastníctvo. A, a napríklad, keď poskytneme povolenie tretej strane, aby použila našu identitu alebo naše vedomosti, ako to všetko zabezpečiť. Takže E, čo možno e, všetko e, urobiť, najmä v prípade takého kopírovania tých údajov. Takže ako zabezpečiť bezpečnosť a zajistiť bezpečnosť virtuálnej identity. Ďakujem. Takže teraz pán Steve Purser sa ako prvý ujme slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dobré, dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie. Ja, možno vás sklamem, ale my sme dnes hlavne prišli počúvať, pretože som si vypočul dnešnú rozpravu dnes večer a e, v podstate ma prekvapilo, koľko málo si veci, o ktorých ste diskutovali, je v pracovnom programe ENISY. A to sú dôležité veci a väčšina z tých vecí a diskusí, e, ktoré som si dnes popoludní vypočul, v podstate nepatrí do pola pôsobnosti a To treba v budúcnosti zmeniť a to je moje posolstvo e, pre vás a pre ľudí, ktorí môžu zmeniť e, pracovný program NISI, ale v každom prípade niekoľko pripomienok a určite som tu na to, aby som odpovedal na otázky Internet a sociálne siete a médiá predstavujú nové príležitosti eh, pre posilnenie demokracie, slobody a eh, demokratických hodnôt v Európskej únie. Ehm, na to netreba zabúdať. Najhoršie, eh, čo by sa mohlo stať, by bolo to, že by sme zavedli také kontrolné mechanizmy, ktoré by toto obmedzovali v nasledujúcich napríklad 10 rokoch. E, sociálne médiá hrali napríklad e, v roku 2011 dôležitú rolu v e, arabskom jare na Ukrajine a inde. Takže opäť sa ukázalo, že slovo je silnejšie než meč. A samozrejme, my teraz vidíme to, že okrem všetkých tých hrozieb, ktoré už poznáme niekoľko rokov, vnímame e, nový druh e, hrozby a to ešte hrozivejšej než e, tradičné vírusy a podobne. A keď vás niečo také napadne, tak si to hneď uvedomíte. Napríklad zneužívanie osobných údajov, falošné správy, finančné podvody. Určite to dobre poznáte. A e, toto sú veľmi subtilné riziká, veľmi často si ani neuvedomujete, že na vás číhajú. Takže to predstavuje pre digitálny svet veľké riziko, lebo to e, podkopáva dôveru. A digitálny svet bez dôvery je digitálnym svetom, ktorý vôbec nemusí prežiť. A aj keď, ak, ak prežije, tak potom nie e, v tej podobe, e, v akej je pre nás užitočný. Takže na to treba pamätať. Samozrejme, dôvera e, nestačí. Je potrebná, ale nestačí počítačová bezpečnosť je dôležitá a to sú všetky tie techniky, ktoré používame, aby sme obmedzili prístup k údajom podľa určitých princípov, ktoré sú dobre definované a samozrejme tie sa môžu líšiť od prípadu k prípadu a od kontextu ku kontextu a práve preto je otázka bezpečnosti tak e, zložitá, lebo kontext je samozrejme veľmi dôležitý a e, treba ho, zohľadňo, treba ho zohľadňovať. Počítačová bezpečnosť môže niekedy obmedziť aj použitie a spôsob použitia údajov, ale zlá správa je, že keď e, vyťahnete údaje z kontextu, pre ktorý boli určené, tak v podstate hra končí. Keď už, to keď už ten údaj je vonku, tak je vonku. A môžete s ním urobiť čokoľvek. A to vlastne e, je aj prípad Cambridge Analytica. A vlastne prípad toho, čo sa stáva so všetkými našimi údajmi počas v priebehu doby. Takže E, zber a zdieľanie údajov na internete e, je samozrejme rozšírený je, a je to niečo, čomu prakticky, čo nemá žiadne e, prekážky. Keď sa raz dostane údaj mimo svojho kontextu, tak je ťažké ho potom kontrolovať. GDPR nedovoluje spracovanie osobných údajov bez zvolenia, ale niekedy ani neviete, čo sa deje. A to je ten problém. Takže pokiaľ ide o bezpečnosť, e, tá je kombináciou troch vecí. Ľudia, procesy a technológie. A povedal by som, že jedna z chýb, ktorú sme v minulosti urobili a stále dnes robíme, je, že kladieme príliš veľký dôraz na technológie. Veľa z vecí, o ktorých sme dnes diskutovali, sa v zásade týkajú procesov a ľudí. Takže my sme vlastne zistili, že e, zlyhanie procesu, keď e, nejaká spoločnosť dostala príliš veľký prístup k údajom a k ich spracovaniu, tak e, to je v podstate porušenie aj, aj tej stratégie politiky. A samozrejme je veľmi e, ťažké e, presazovať určité politiky a stratégie, keď je tých používateľov toľko, e, tak veľa, ale v prípade Facebooku je to skutočne problém, lebo to je obrovská spoločnosť. Treba nastoliť rovnováhu medzi e, príležitosťami k využívaním a, e, a rizikami. E, napríklad v prípade internetu vecí, tam to bude potrebné kontrolovať, bude treba sa o to starať primeraným spôsobom ešte viac než dnes. Takže nejde len o procesy a politiky, ktoré boli porušené, ale v podstate bola narušená aj dôvera a musíme to nejak riešiť. Ja som veľkým podporovateľom GDPR, je to veľmi ambiciózne, dôležité a veľmi užitočné ako legislatíva a dúfajme, že to tak aj zostane. Počúvame eh, aj vaše požiadavky ohľadom toho, čo môžeme urobiť viac pri podpore GDPR. Svet sa mení a problémy, ktoré máme dnes, už e, nebudú existovať e, zajtra. Samozrejme, my sa musíme vyvíjať a byť schopní čeliť aj tým budúcim. Napríklad teda, pokiaľ ide o falošné správy a mm, zneužívanie digitálnej identity a podobne, to všetko sa vie zvládať, A vy samozrejme na toto všetko máte obrovský vplyv. No a na záver e, chcem povedať, že článok 14 eh, nariadenia ENISA umožňuje eh, členským štátom a inštitúciám EÚ eh, predkladať špecifické požiadavky na ENISu, aby plnila špecifické úlohy a využívajte to, lebo to je vynikajúci mechanizmus, ktorý, je, ktorý má veľký potenciál. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Ďalší rečník je pani Uršula Pachl zas, e, zastupkynia generálneho riaditeľa BEUK. To je e, organizácia, Európska organizácia spotrebiteľov. Prosím, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dobrý, dobrý večer všetkým. V prvom rade chcem povedať, že všetko, e, čo odhalil tento škandál Facebooka Cambridge Analytica, toto všetko by malo mať veľké dôsledky pre, e, z hľadiska spod, e, dôvery spotreby, spotrebiteľov. A to nie len teda vo Facebook, ale v celú architektúru digitálnej ekonomiky. A e, z tejto perspektívy by sme sa na celú situáciu mali pozerať. Využívanie údajov je e, prvotným zdrojom príjmov na internete a nie je pochyb o tom, že to nie je len Facebook, kde e, sa môžu zneužívať údaje. Môže sa to stať vo všetkých platformách na celom internete, takže všeobecne by som povedala, že e, spotrebitelia majú pocit, že treba posilniť transparentnosť a, a že v podstate práva spotrebiteľov sa väčšinu času nerešpektujú. No a okrem toho nie ide len o, o politiky, ale ide o základné práva, ktoré sa nerešpektujú. A napríklad e, škandál Facebook, e, Cambridge Analytica, tu nejde len o porušenie dôvery, ale takisto o protiprávny postup. Takže 2,7 e, miliónov Európanov bolo podľa oficiálnych údajov Facebooku týmto dotknutých hoci tu dnes e, zaznelo zo strany zástupcov Facebooku, že sa to Európanov nedotklo, ako to teda do seba e, zapadá? Najskôr sa e, ospravedlnia, potom povedia, že to nebolo protiprávne, podobne ako Volkswagen. Takže v podstate na základe informovaného súhlasu poskytli používateľia údaje a, to, a tie potom boli odpredané. Hovoríme tu nielen o tomto prípade Cambridge Analytica. Medzi tým sa totiž potvrdilo zo strany Facebooku, že už vyše 200 aplikácií pozastavili práve z dôvodu potenciálneho zneužívania údajov, takže sa pozerám, pozeráme v podstate len na vrchol ľadovca. Ak používate Facebook, tak si môžete byť pomerne istí, že vaše údaje v určitej chvíli boli zneužité niekým a e, ak aj nie ste používateľom, tak vaše údaje boli nejakým spôsobom dotknuté. Takže Nakoniec, keď sa zistilo, keď Facebook zistil, že niektoré údaje mohli byť zneužité, tak vlastne nereagoval dostatočne rýchlo. A aj to, čo sa urobilo doposiaľ, e, ešte zďaleka nie je uspokojujúce. V podstate sa vykonali len niektoré kozmetické zmeny na platformách a to nám nestačí v Európskej únii. Došlo už k nejakým zmenám, pokiaľ ide o politiku súkromia Facebooku. Dalo by sa povedať, že ide o priamu reakciu na ten škandál, ale v Európe Väčšinou išlo iba o zmeny týkajúce sa súladu s eh, GDPR a máme určité obavy aj pokiaľ ide o súčasnú politiku súkromia na Facebooku a teda jej uh, súlad s GDPR. Takže ako to napraviť? No nestačia kozmetické zmeny, potrebujeme naozaj dosť podstatné zmeny, také, ktoré by eh, dosiahli, obsiahli ten základný biznis model Facebooku a uh, to isté platí aj pre monetizačnú štruktúru internetu a biznis model internetu ako také keďže digitálna ekonomika stojí a padá na online reklame. E, často nie je úplne jednoduché predstaviteľov tejto firmy dôverovať, keďže je tam inherentný konflikt záujmov. Ako teda vnímajú spotrebitelia? Máme veľmi zaujímavý výskum o spotrebiteľských dátach v Spojenom kráľovstve a vidíme, že ľudia majú pocit bezmoci e, do veľkej miery, nie sú si úplne istí, pokiaľ ide o dopady, ktoré má využívanie platformami ich údajov a teda vôbec nevedia, či je možné nejako zakročiť, pokiaľ ide o nejaké negatívne dopady. E, majú pocit bezmocia, pretože ich správanie e, môže ich poškodiť poškodiť e, nezvratne a podľa štúdií v takýchto okolnostiach spotrebitelia sa skrátka vzdajú. Takže ľudia majú naozaj množstvo otázok stále ale využívajú Facebook napriek tomu, e, ako by im na tom nezáležalo. Myslím si že by im na tom nezáležalo, že im je to jedno nie. Dôvodom je rezignácia, bezmocnosť a nedostatok alternatív hospodárskej súťaže, keďže nie je žiaden mainstreamový substitút e, pre e, Facebook momentálne na trhu. Tento škandál samozrejme otvoril mnohým oči a tiež povedal k lepšie osvete spotrebiteľov. Je to trošku prekvapujúce v celej tej diskusii, že pokiaľ ide o Cambridge Analytica a škandál Facebooku, že sa nevenovalo poškodeniu spotrebiteľa slušné e, pozornosť. E, oni vlastne boli tí poškodení, ich údaje boli poškodené, oni sú tými prvými obeťami spotrebitelia. A práve preto Taliani, Portugálci, Španieli, Belgičania, teda e, spotrebiteľské organizácie v týchto štyroch krajinách spustili kolektívnu žalobu e, proti Facebooku. E, Belgicko teda zatiaľ to urobilo, ale tie ostatné krajiny, svetové organizácie z nich sa pridajú a budú žiadať aj o odškodenie od Facebooku v Belgicku. To už bolo 20 tisíc osôb, ktoré sa pridali k tejto kolektívnej žalobe. No a žiadajú o odškodnenie nielen pre tých, ktorých sa dotkol štandal eh, Cambridge Analytica, ale žiadali o zastúpenie všetkých facebookových užívateľov z dôvodov, ktoré som práve opísala. A teraz cyber security, počítačová bezpečnosť úzko súvisí samozrejme s ochranou súkromia údaje, ktoré máte, ktoré sa využívajú, musia samozrejme byť bezpečí a mm, teda nemali by do nich e, byť robené žiadne neželané zásahy. Musíte naozaj dôverovať službe, musí byť naozaj bezpečná. Áno, je úplne zjavné, že pokiaľ ide o Facebook a Cambridge Analytica, že toto nebol problém cyber security, problém bol iba v tom, že uh, Facebook otváral svoje dvierka na využívanie údajov tretím stranám. Čiže otázka znie, aké povinností vôbec máme, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnosti. Poprvé, z spotrebiteľských prieskumov vyplýva, ja som hovorila o tej rezignácii a tak ďalej, a to platí aj v prípade porušenia bezpečnosti. Vidíme, že spotrebitelia často nechápu, čo sa udeje s takýmito údajmi v prípade porušenia a firmy skrátka neposkytujú žiadnu asistenciu ani vlády, um, aby mohli zistiť, či ich údaje boli, ak boli ukradnuté, či sa možno aj stali predmetom predaja alebo nejakého zverejnenia. Čiže ako náhle tie údaje sú vonku, tak uh, absolútne absolútne nemáte žiadnu predstavu o tom, čo sa s nimi udeje, keď sa poruší e, bezpečnosť. Spotrebitelia sú naozaj ponechaní na pospa svojmu osudu. Áno, prepojenosť všade, prepojená domácnosť, e, všetko cez internet. A to sú veci, ktoré vás nielen, tak povediať, špehujú, ale dajú sa aj ľahko heknúť. Bohužiaľ, Európska komisia e, nevyužila príležitosť, nepredložila záväznú legislatívu v tejto oblasti. Akt bezpečnosti, počítačové je iba dobrovoľný, sú tam iba dobrovoľné opatrenia a nie je tam žiaden záväzok eh, security by design, respektíve by default v prípade takýchto prepojených produktov teda automatická bezpečnosť alebo bezpečnosť na požiadanie. Eh, samoregulácia, na to sa nedá spoliehať. Eh, áno, firmy možno majú dobrú vôľu, túto prezentujú, ale často to teda v reáli nie je také. Na záver, spotrebitelia potrebujú ďalšiu podporu, aby e, pokiaľ ide o využívanie údajov, e, tá nerovnováha mocenská sa e, vyrovnala. GDPR je v poriadku, i privacy smernica tiež dôležitá a potom ešte aj ďalšie opatrenia. Veríme, že GDPR sa pozitívne prejaví, ale naozaj potrebujeme, aby sa vymáhalo jeho dodržiavanie a splňanie. Vrátim sa, vrátim sa k tomu, čo povedala pani Jelinek, pokiaľ ide o ten mechanizmus konzistentnosti. Potrebujeme naozaj európske reakcie na tieto veľmi veľké výzvy, veľké firmy, veľké porušovania na európskej či dokonca globálnej škále. Naozaj je potrebné eh, nielen riešiť otázku Cambridge Analytica, ale naozaj prešetriť veci hĺbkovo, vrátane e, súčasnej e, praxe ochrany súkromia Facebooku, vychádzajú z nových pravidel GDPR, e, teda rozhodnutie Consistency Decisions s európskym dopadom. Európska komisia by mala urobiť trhovú štúdiu, pokiaľ ide o trh digitálnej reklamy. My o to žiadame, už sme žiadali o tom aj v skupine na vysokej úrovni pre falošné správy, bohužiaľ neúspešne. Teraz odškodnenie spotrebiteľov, pokiaľ ide o zneužitie osobných údajov údajov. To by malo byť automatické. A prosím, Máme tu návrh, e, pokiaľ ide o nový spotrebiteľský e, deal e, a teda možnosť kolektívnej žaloby. Prosím, podporte toto ustanovenie. Potrebujeme silné opatrenia, aby tu bola e, zodpovednosť platformiem, pokiaľ ide o prístup tretich strán k údajom. Facebook na to nemal potrebné procesy, e, pokiaľ ide o, o podmienky používania. E, dnes povedali, že majú svoju politiku. Dobre, e, Cambridge Analytica mala inú politiku, takže čo s tým? Potrebujeme naozaj väčšiu odpovednosť v tejto oblasti. A ešte úplne na záver, potrebiteľské organizácie budú naďalej prispievať Eh, či už sťažnosťami alebo právnymi krokmi, a potrebujeme naozaj kolektívnu žalobu v celej Európskej únii. A potrebujeme aj silnú občianskú spoločnosť v členských štátoch. A toto momentálne bohužiaľ nemáme. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz Max Schrems. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že som sa veľmi tešil, keď som dostal toto pozvanie Európsky parlament e, a jeho vypočutie považujem za veľmi zaujímavé. Keď hovoríme o dopadoch, e, tak je tu problém s dôverou vo Facebook, v orgány a do digitalizáciu ako celú. A to sa ešte zhorší, ak e, sa nepostaráme o zlepšenie. Prečo? Je to preto, lebo v roku 2011 sme o tom už vedeli. Už v 2011 sme o tom vedeli, celé sme si to prechádzali. V roku 2011 sme hovorili o problémoch e, s apkami. 7 e, hodín e, sme o tom hovorili na zasadnutí vo Viedni. A to, že máme tú diskusiu teraz, to je dosť absurdné. Teda 7 rokov na to si uvedomujeme, že je tu problém. Kto prosím si prispal? E, bol to niekto vo Facebooku, boli to aj zastupcovia orgánov a tak ďalej. E, dobré ráno teda. Čiže vysvetlím, e, čo sa udialo. Máme Facebook, oni posielajú údaje, Facebook Irsko do apky, ktorá bola vo Veľkej Británii, čiže Sending Act, teda to ten akt vyslania eh, podľa eh, GDPR E, to je kľúčový. Bolo to vôbec legálne? Pozrite sa takýto trojstránkový dokument e, z tých čias. Žiaden e, súhlas, žiadna možnosť kontroly zo strany Facebooku nad použitím údajov touto aplikáciou. Takže Cambridge Analytica bolo úplne zjavné. Ja som teda nevedel, že takéto niečo sa môže vôbec vyskytnúť. Vyskytlo sa. 20 miliónov inštalácií denne sa dialo, čiže bola to jedna aplikácia E, bol tam 20 miliónov inštalácií a boli tam rôzne dátové sety, ktoré e, tam tiekli. E, môžeme povedať, že využijeme tieto údaje, pokiaľ ide o žalobu. E, to sú údaje, ktoré som mal k dispozícii. E, z Facebooku žiadna otázka neprišla, čo som s tými údajmi urobil, keď už v počítači boli. Mohol by som ich zažalovať. E, a potom sú tu ďalšie aplikácie, ktoré fungovali podobne, takže naozaj kopa súkromných údajov. Mm, takže bolo to poručenie 6, 7, 10, 17, 25 smernice. Všetko to tam bolo uvedené, napriek tomu sa pokračovalo, ako by sa nič, nič nedialo. Potom sme mali správu v roku 2011, aj tu som mám so sebou, tam bolo viacero stránok o aplikáciách a írsky komisár na ochranu osobných údajov nehovoril o tých konkrétnych článkoch, ale hovoril o odporúčaniach, hovoril o lepšej politike súkromia, e, aby bolo možné overiť si, že e, tie linky, ktoré tam e, sú v aplikáciách, že naozaj sú platné, že nevedú na prázdnu stranu, ale naozaj k relevantným ustanoveniam. Takže takéto transferové operácie nemali absolútne žiadny právny základ v legislatíve nikde. Facebook hovorí, že uh, oni vychádzajú z vlastnej dohody, že majú teraz tým, ktorý robil revíziu v 2011, ale že na Kemžaletika neprišli a že sa reaguje na takéto uh, kroky a uh, že je tu sociálna dimenzia platformy, uh, teda zdieľanie údajov bez súhlasu je vraj súčasťou uh, takéhoto um, niečoho vtipné, že? Uh, takže uh, Facebook uh, zlepšoval určité veci, uh, taktiež politiku súkromia, ehm, ale teda DPC v tom čase poukázala tento problém vzdelania s e, apkami, e, v roku 2011 e, Facebook nič nezmenil. My sa stali s Richardom Ellenom, je tam isté zapisnica z tejto schôdze a vtedy Richard spomínal, že je všeobecný súhlas teda využívaním Facebooku. Súhlasíte s tým, že e, môžu poslať údaje akékoľvek apke, e, aj keď vôbec neviete o existencii, vôbec nepoznáte a tak ďalej. A že toto je všetko špecifického informovaného súhlasu. Mne sa to naozaj nepozdáva. Zaujímavé je na tomto, že sa hovorilo aj o súhlase tretej strany, čiže keď niekto vo vašom mene eh, súhlasil s tým, že aplikácia bude mať prístup k vašim údajom eh, z holdingského práva e, nemá mm, absolútne žiadnu obdobu, nič také neexistuje. No a hovoria, že tieto aplikácie sú regulované zákonom. Napríklad, keď je to apka zo Severnej Korei, tak sa uplatňuje právo Severnej Korei aký problém s tým má Facebook, žiadny. Toto je veľmi zaujímavé. Potom bol ďalší audit. Zase mám dokument, je to k aj online. Bolo to v 2012. A vtedy eh, DPC, teda ten írsky komisár pre ochranu osobných údajov, povedal, že Facebook by mal tento problém riešiť a hľadať jeho riešenie. robot v roku 2012, pred 6 rokmi. A Facebook na to reagoval, eh, že je tam reportovanie užívateľmi, eh, čiže túto povinnosť, tak povediac, presunul na užívateľov. Asi to nie je úplne najlepšia bezpečnostná situácia, ako si viete predstaviť. Čo z toho vyplýva? Vidíme, že išlo o zjavné porušenie e, vtedy platnej legislatívy. Nemám pocit, že by Facebook teraz postupoval inak. Tento produkt možno zmenili, ale iné produkty zostali nezmenené. No a orgány um, sa pozerali inám. Po troch rokoch celý tento postup e, bol e, zablokovaný. Ja som nemal žiaden e, prístup k tej stiažnosti, ktorú som podal a nič sa nehybalo. GDPR by mohlo veci trošku zmeniť. Pozrite sa na politiku súkromia. Napríklad zarábanie z údajov je vraj legitimný záujem, čiže využívanie údajov na reklamu. Myslím, že pán Obrecht sa na to pýtal. A myslím, že to naozaj nie je v súlade ani s duchom, to božne e, s literou, ani s literou, to božne s duchom e, GDPR. Takže Eh, ako môžu užívateľia sami eh, sa domáhať svojich práv, ako to urobiť, aj keď sa obátim na GDPR, tak to bude stať milión eur, napríklad v Irsku a tak ďalej, napríklad otvorené prípady voči Facebooku, to je 10 miliónov eur nákladov na eh, právne služby pre toho, kto v tom spore prehrá. Čiže právo možno máte na papieri, ale či ho presvedčíte v praxi, to je iná otázka. Je tu všeobecná otázka, teda financovania vymáhania dodržiavania na úrovni členských štátov aj na úrovni EÚ, aby to boli nejaké iné organizácie, ktoré toto budú robiť, lebo e, takýto prípad by mohol zruňovať celú mimovládku a to je ten hlavný problém. Práva sú len na papieri, ich vymáhanie e, je nulové, nereálne. Toľko teda na úvod, e, pokiaľ ide o GDPR, súkromie, ochranu súkromia a možnosť to presadiť. Mám Máme teda zlyhanie trhu, máme kopu ľudí, ktorí Facebook doslova nenávidia, ale inú možnosť nemajú, nemajú na výber. Facebook otváral rôzne siete, alebo poradme sa s inými sieťami, napríklad elektrina, plyn a tak ďalej, ako by za situácia tam. Online siete sa momentálne neotvárajú. Z dlhodobého hľadiska je potrebné vytvoriť takýto tlak. Ten trh musí naozaj e, fungovať ako reálny trh a musí sa otvoriť. A toto by mohlo byť riešenie e, z dlhodobého hľadiska pre spotrebiteľov, teda otvorenie viacerých možností výberu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Šrems. A ďalším rečníkom je Lord Richard Allen. Od roku 2009 pôsobí vo Facebooku, má na starosti Policy Europe, takže naozaj detálne pozná situáciu Ellen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi sa teším, že môžem byť v tomto paneli spolu s Maxom a s ďalšími. Ja mám samozrejme trošku iné vnímanie tých udalostí, my sme firma, ktorá počúva kritiku, otvára, sme sa stretnutiam s kritikmi, nie je to naozaj proces, ktorý podľa mňa fungoval dosť efektívne. Zapojili sa aj regulátory, e, veci sa vyskúšali, ale teda to vyhodnocovanie, uplatňovanie legislatívy sa dosť, e, dosť e, líši. A to platí pre zákony ochrany osobných údajov vo všeobecnosti. sú tam iné vnímania, iné interpretácie pojmov ako napríklad súhlas a tak ďalej. To sa všetko ešte vyladí v najbližších mesiacoch. Takže cyber security a ochrana údajov spotrebiteľov užívateľov, zodpovednosť a tak ďalej. To sú také široké otázky, na tie by som chcel reagovať v úvode. Mnohé z týchto otázok e, súvisia s dôverou spotrebiteľov. E, my to vidíme veľmi e, zjavne v Európe aj celosvetovo. A ide teda o aktivity, ktoré poškodzujú našu platformu. Ehm, ľudia so zlými zámermi by nemali mať prístup k týmto údajom. Ehm, kolegovia napríklad sa zaoberajú fake eh, účtami a tak ďalej. Ehm, sú tu teda služby na internete, ktoré majú svoje pravidlá, preto kto sa môže registrovať, to nie, môžu zakladať viacero účtov, tiež eh, snaha zablokovať automaty a tak ďalej. Eh, je potrebné overiť si autentickú identitu užívateľa a toto je kľúčové v prípade Facebooku, aby ľudia naozaj boli v kontakte s reálnymi ľuďmi, so svojimi priateľmi, rodinou a tak ďalej. Mm, čiže eh, ktoré služby by mali vyžadovať dôkaz identity, eh, to je dosť kontroverzná vec v kontexte ochrany osobných údajov, ale toto sa môžeme uberať. Kolegovia teda hovorili o invest testovaní, do uh, identifikácie a rušenia registrácií, ktoré tieto pravidla porušujú. Štandardné metódy, ktoré používame, teda napríklad viacnásobná registrácia uh, z konkrétnej krajiny, ktorá je riziková a potom sofistikované útoky. Um, my na to máme expertov, naozaj špičkových, ktorí takéto formy útokov detekujú. Toto je vec, ktorá ktorej samozrejme neradi hovoríme verejne, nejako detailne, pretože nechceme dávať typy útočníkom, hackerom, ale e, v USA máme agentúru, ktorá s tým zaoberá a pôsobí teraz momentálne vo verejnej domene a vidíte, že e, majú e, množstvo nástrojov, ktoré využívajú v boji proti dezinformačným kampaniám Takže toto sú veci, ktoré aj my využívame, takéto zistenia a zabudúvame ich do našich bezpečnostných opatrení, maďarské voľby a tak ďalej. E, za každým e, teda e, sa snažíme vystupovať, k čomu došlo a predchádzať podobným útokom do budúcna. Pokiaľ ide o scraping údajov, to sa snažíme na Facebooku robiť, verejné stránky, v rámci Facebooku môžu byť e, objektom takéto skrepovania, získania údajov na tvorbu databáz. Máme tu viacero signálov, napríklad e, access e, logy, denníky loginov, ktoré na to využívame. Pokiaľ ide o Cambridge Analytica, ľudia, ktorí majú legitímny dostup, tak e, vytvorením e, aplikácie, aby títo teda tie údaje potom nevyužívali na legitímne e, účely. Ja súhlasím s tým, takto nesúhlasím s tým, že sme sú kozmetické, sú veľmi dosť hĺbkové, ten ekosystém, ktorý sme vystavali, je dosť robustný. Ale je tu autentický záujem o sociálne aplikácie alebo používanie sociálnych aplikácií. To by sme mali uľahčiť, hoci takisto sa s tým spájajú rizika tieto rizika treba znižiť, ale nie zredukovať prístup, fyzicky zredukovať prístup k dátam. Čo sa týka ďalších oblastí, keď potrebujeme demonstrovať zodpovednosť, mnohí z tých, ktorí sú v automatizovaných aktivitách a ľudských aktivitách verifikovania, e, považujú niektoré veci za problematické. Pripomínam vykoristovanie detí. Vyvinuli sme techniky, e, mnoho rokov blokujeme takéto sites a toto je vždy nelegálne. To je bez pochyby, že sa také niečo nesmie e, naťahovať na internet, uverejňovať na internete a my sme e, blízko e, s Európskou komisiou aj bývalá komisárka Nelly Cruz, ktorá sa zaoberala prierezovými iniciatívami. Ďalej, propagačné materiály, propaganda. Spolupracujeme s komisárom Avranopolisom a Kingom na nových internetových fórach, ktoré e, sa venujú takýmto propagačným záležitostiam, sú nové fóra. Identifikujeme teroristický obsah ISIS, Al-Qaida ešte aj predtým, než to niekto, na to niekto poukáže, takže kým je to distribuované na našej platforme, snažíme sa to overiť. Tu zasa ide o dôveru, aby ľudia videli naše služby ako prispievajúce k ľudskému dobru, k verejnému dobru a nie k verejnej škode. S komisárkou Jourovou spolupracujeme v komplexnejšej otázke. Niekedy sú ironické poznámky veľmi zložité na interpretovanie a kontext je tak, takisto komplikovaný. E, ťažko rozoznať falošné správy a dezinformácie ale tam spolupracujeme s komisárom Gabrielom, takže tieto dezinformácie e, sa môžu pokladať aj za slobodu prejavu. Takže to stojí pred, e, tu stojí pred nami výzva, ako toto zadefinovať, ako sa prepracujeme k legislatíve v tejto oblasti, ktorá by mala byť e, napomocná, ale odpovedajúc a riešiac problémy, toto pokladáme za najdôležitejšie pri nastolení dôvery. Čo sa týka intelektuálneho vlastníctva, aj tento parlament sa venuje týmto témam, šírenie, nelegálne šírenie duševného vlastníctva. E, my s tým takisto nesúhlasíme. A napokon chcem hovoriť o reklame. Reklama bola témou veľmi často. Veríme, že online reklama je široko akceptovaný fakt. Sú mnohé online služby, aj naše, ktoré ju využívajú malé mediálne e, biznisy by sa inak ani nedostali k zákazníkom. A ľudia takto sa dostanú aj k službám zdarma, čo umožňuje e, rozsiahly prístup. Hovoríme o digitálnej priepasti, o digital divide. Tí, ktorí chcú využiť zadarmo služby na internete a môžu tak urobiť, tak toto zni- z- z- preklenuje túto digitálnu priekopu, zmenšuje ju. Na jednej strane máme tých, čo zadávajú reklamu, na druhej strane používateľov. A Samozrejme, že sa reklamovať nesmie to, čo je zakázané, nelegálne, ale potom sú tu ďalšie oblasti, ktoré sú neakceptovateľné v súkromnej komunikácii nie sú priamo zakázané. Ďalej, e, platby za reklamy, to znamená zhromažďovanie informácií o kreditných kartách, a tu sa dostávame, dotýkame sa podvodov s kreditnými kartami. E, spolupracujeme s agentúrami Európskej únie v tomto zmysle, aby boli reklamy vhodné, aby nepredávali napríklad e, produkty, ktoré sú pochybné, nie práve, autentické spalšovaná. Nie je v našom záujme, keďže sa snažíme získať dôveru zákazníkov, aby sme takéto niečo v našom systéme akceptovali. A nakoniec chcem povedať niečo o kľúčovej téme, a to je transparentnosť reklamy. E, padla to je taká otázka. Táto transparentnosť by pomohla každému, kto sa snaží chrániť e, buď zákazníkov, alebo je to oblasť verejnej politiky konfliktu Transparentnosť je užitočná pri všetkých týchto témach. Ďalšie kľúčové oblasti, ktoré sa týkajú bezpečnosti sietí, zahrňajú ochranu a dôveru. Padli tu veľmi zaujímavé otázky. Napríklad niektorí ľudia namietajú voči politike autentických identít, ale podľa nás je táto politika kľúčová e, pri ochrane ľudí a riešení problémov, ktorí tí istí ľudia často chcú riešiť. Čo sa týka nevhodného obsahu, politici, ktorí boli v Berlíne a navštívili niektoré naše centra. Ako, za, sa pýtali sa, ako zabezpečiť, aby napríklad teroristické obsahy alebo obsahy týkajúce sa zneužívania detí, aby sa nedostali vizuálne k používateľom. Komunikujeme v maximálnej možnej miere a snažíme sa pomáhať aj podnikom a firmám, nielen jednotlivcom. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie a rád odpoviem na vaše otázky. E, ďakujeme. Teraz e, pristúpime k otázkam. Pravidlo je, že otázka nesmie presiahnuť minútu a odpoveď nesmie presiahnuť dve minúty. Otázku treba položiť priamo konkrétnej osobe za predsedníckým stolom tieto otázky a ich načasovanie sa správajú podľa dehontovho systému, čiže podľa pravidiel, na ktorých sme sa dohodli v tomto pomere dostanú rečníci slovo. Prvým rečníkom je za EPP pán Radev. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Moja otázka znie, a adresujeme Lordovi Alenovi. Predstavme si, že Facebook má nástroje, ktoré zaručujú, ktoré zaručujú bezpečnosť občanov, chránia ich pred útokmi na siete. Ale Facebook nemá kontrolu nad dátami používateľov, nad dátami tretich krajín, nad dátami developerov web stránok. Toto nevie ochrániť. Moja otázka teda je, ako Facebook pomáha firmám a developerom, aby dáta používateľov Facebooku boli ochranené pred útokmi na siete. Najmä zásada 1 a 3, to bola dohoda o technológii, ktorú písalo viac ako 40 technologických firiem v apríli tohto roka. A napokon, čo sa týka Facebooku, firmy, ktoré e, vyvíjajú obsah Facebooku, e, ako, sa to, ako tieto spolupracujú s užívateľmi Facebooku a ich relevantnými nárokmi? Ďakujem pekne za vašu otázku. Odpovedá pán, e, odpovedá Lord Allen zoberiem to širšie ako priemyselné odvetvie. Máme zodpovednosť a cítime, že si musíme navzájom pomáhať. Tak ako v niektorých oblastiach, ktoré som opísal. Dynamika, o ktorú sa snažíme, je taká, že veľké filmy, Facebook je jedna z nich a Google napríklad i ďalšia, veľké firmy nachádzajú spôsoby, ako zdieľať informácie a osvedčené praktiky. Takže niečo ako bezpečnosť sieti by sa nemalo vnímať ako oblasť, kde by človek bol rivalom spolupracovníkov. E, treba skôr chrániť celý ekosystém. Takže máme rozličné výmeny informácií a zdieľame na rozličných platformách informácie o bezpečí. Veľmi jasne chcem povedať, ak náhodou iné firmy sú svetkami toho, že sa dostanú ľudia do jedného systému a využijú údaje z tohto systému, aby sa dostali aj do iných systémov, e, táto otázka je zaujímavá v súvislosti s bezpečnosťou. Ďalšia zaujímavá oblasť sa týka zodpovednosti prvej strany a tretie, ďalšej strany, keď sa presúvajú dáta. Situácia Facebooku a Cambridge Analytiky je, patrí presne do, tohto, do tejto témy. Niekedy treba aplikovať zvýšený dozor, dohľad, a to od nás ľudia očakávajú. Človek ktorý má telefón v ruke, si naťahuje, a všetci to tak robíme, naťahuje si aplikácie na tento telefón každodenne. To všetko zahrňa transfery dát. Je to veľmi zaujímavá otázka, ja na ňu nemám odpoveď. Ako máme brzdiť tento proces naťahovania dát na platformu? Koľko, za koľko má byť zodpovedný používateľ? Za koľko uh, prevádzkovateľ platformy a za za čo má byť, za aký pomer zodpovednosti má mať tretia strana. Keď zatvoríme nejakú platformu, ľudia začnú hovoriť, že je to e, nefér, lebo sa tým ničí inovácia. A keď ju nezatvoríme, zase iní ľudia nám hovoria, že sme nezabranili. Vidíte, že tu je e, zložitá otázka, ako sa podeliť o zodpovednosť, aby dáta boli chránené, ale zároveň, aby sme nebrzdili príliš veľa presun dát a príliš veľa onlineovej aktivity. E, ďakujeme. Ďalší rečník Birgit Sipel za skupinu socialistov a demokratov. Nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem. Nejdem sa sporiť s ľuďmi z Facebooku, ale zdá sa, že je to neakceptovateľné a šialené, keď je takýto prístup k dátam. Videli sme to v rôznych oblastiach. Ale moja otázka patrí e, pani Purver Pachpal. Pochl. Ľudia sú zvedaví, ako sa narába napríklad s ich e, profilmi, s ich dátami, ako sa profilujú tieto dáta. Niekedy je veľmi ťažké rozlíšiť, čo je sfalšovaný účet a čo je autentický účet. Ja by som si rada vypočula od vás, čo by sme mohli urobiť viac, aby sme implementovali e, všetko z GDPR, teda z nariadenia o ochrane údajov aj na Facebook. Čo sa týka elektronického súkromia i privacy, myslíte si, že by pomohlo, keby boli e, študenti a rôzne organizácie viac školení v e, šikovnosti a v tom, ako zaobchádzať so sociálnymi sieťami? Existujú organizácie ochrany dát a čo robia oni v tejto veci? Ďakujem veľmi pekne, pani Sipel, za túto otázku. Hovorí pani Ursula Pachl. Áno, čo by sme mohli urobiť e, navyše? E, GDPR nariadenie má princípy mm, súkromia v samotnom jadre. Ľudia musí vedieť, ľudia musia vedieť, čo v zásade sa rešpektuje pri používaní nejakej služby a mali by vedieť, ktorá služba v porovnaní s inou mi dáva najviac súkromia. Ak takéto zásady budú platiť v praxi, ak sa dajú presadiť v praxi, a ak si môžu zvoliť potom spotrebitelia na základe týchto zásad. To myslím, že je cesta dobrým smerom. Čo sa týka elektronického súkromia i privacy, to je takisto výborné, lebo GDPR same o sebe nestačí, keď ide o cielenie, adresnosť a reklamu. Ja by som podporila e, túto snemovňu, aby robila maximum v tejto veci. Čo sa týka e, gramotnosti, sieťovej gramotnosti, tak povediac, máme apky, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť, ako čo najefektívnejšie by mohli napríklad podať stiažnosť alebo odhaliť niečo nekalé. E, ďalší zaujímavý aspekt GDPR je, že existujú určité spôsoby reagovania na sťažnosti a sú firmy, ktoré vedia presne, ako za, na, zaobchádzať s takýmito sťažnosťami a to potom zvyšuje motiváciu. Všeobecná Osveta v tejto veci je dôležitá, ale nemali by sme preťažovať spotrebiteľov tým, ako manažovať svoje vlastné súkromie. To je príliš komplikovaná otázka. Tam by to skôr, to skôr vidím, že firmy by mali zmeniť svoje nastavenie, svoje postoje. Napríklad úrad pre súťaž, hospodárskú súťaž v Nemecku e, obhospodaruje aspekt hospodárskej súťaže a ďalšie organizácie sa venujú ďalším špecifickým veciam. Ďalej má slovo eh, Izabela. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Eh, rada by som položila otázku, ktorá sa týka práv spotrebiteľov a je to pre lorda Richarda Allena. Chcem sa ho spýtať, čo sa týka dezinformácií a sfalšovaných účtov. Prečo máte taký banálny prístup? Nebolo by lepšie mať nejaký kód, ktorý by sa poslal na nejaké telefónne číslo používateľa ako druhá verifikácia? Dostali ste nejaké informácie o tomto, tomto type ilegálneho šírenia údajov? Aký je komunikačný proces v rámci Facebooku? Ako, ako ste k tomuto pristupovali? Aké, aké pravidlá a opatrenia ste nastolili? Írske úrady urobili niečo, aby zabránili takémuto šíreniu nelegálnych údajov týmto spôsobom? Ďakujem za otázku. Predovšetkým, čo sa týka verifikácie účtov. Áno, používame kód cez mobilný telefón ako druhý autentifikačný faktor pri logovaní sa do účtu, pri hlasovaní sa do účtu. A čo sa týka registrácie, tam nevyžadujeme dodatočné informácie o reálnej identite s tou výnimkou, čo vysvetlil môj kolega predtým, ak nám nejaká, nejaká informácia sa dostala, že toto môže byť dezinformácia, podvodný účet, e, neautentický účet vtedy využívame e, aj iné opatrenia, napríklad SMS-kový kód vtedy, keď sa na váš účet niekto snaží dostať z nejakej čudnej, z nejakého čudného miesta, regiónu, ktorý ne, nesedí. Sme otvorení diskusie o týchto veciach, ale samozrejme druhý, druhá strana argumentu je, že Facebook znova zhromažďuje ďalšie súkromné údaje, teraz už aj telefónne čísla. Čo sa týka procesu po 11. Eh, septembri, po útoku na dvojičky a identita, základný prístup je čakať, či sa niečo nestane a potom páchateľa eh, budú vládna zodpovednosť. Ďalší model je proaktívny. Odhaduje sa, čo by mohli páchatelia urobiť a práve tento druhý model sme aplikovali na Írsku komisiu pre ochranu údajov. Naozaj sme strávili veľa času. Napríklad e, obyčajný rakúsky študent e, položil otázku a naozaj sa k tomu venujú stovky ľudí, aby sa naozaj odpovedalo správnym spôsobom na takéto otázky od e, obyvateľov a tento proces potom je podrobený diskusii. Angelika Mlinár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdá sa, že tu je veľa Rakúšanov celé popoludnie. Neviem, či to je náhodou, alebo ich spomíname toľko. To, čo povedal Max Schrems, celé popoludne počúvame, že ne použili sa žiadne európske údaje v prípade Cambridge Analytica, ale potom tu odznelo, že takéto niečo sa vyhlásiť nedá, že sa naozaj nepoužili. A preto vám kladiem otázku, eh, Lord Richard Allen, ako reagujete, aká oficiálna verzia Facebooku je, doteraz bola taká, že žiadne európske údaje sa nezneužili v Cambridge Analytica škandále. Ehm, moja strana berie GDPR a ochranu údajov veľmi vážne a myslím si, že odborníci na ochranu údajov sa tým tiež zaoberajú. Ja ako politička, ja už nemôžem používať WhatsApp, pretože už tam sa systémom mining vyťažujú staršie údaje, ktoré na mojom telefóne mám cez WhatsApp. Toto je veľmi konkrétne. E, tu treba vyjasniť e, škandál Cambridge Analytica. Sú tu širšie rámce či naozaj ich aplikácie zneužívajú údaje a ja som už vysvetlil, že sme urobili opatrenia, aby sme identifikovali takéto zneužívania údajov. Pri Cambridge Analytica ide o veľmi konkrétnu otázku. Mali kontrakt s firmou GSR, ktorú viedol Alexander Kogan a poprosili ho, aby zhromaždil údaje o Američanov, ktorá, ktoré by sa dali použiť v politickej kampani a Kogens App, to bola aplikácia, cez ktorú sa k doktorovi Koganovi dostalo veľa údajov, kde boli aj určité európske údaje, ale tie, ktoré potom dodal Cambridge Analytica, boli len americké, lebo tieto chceli, tak toto špecifikovali. Takže toto znie naše vysvetlenie. Cambridge Analytica malo možnosť sa dostať k týmto údajom, ale nemôžeme to potvrdiť ani vyvrátiť, či ako to dopadlo, ale Paul Kogan tvrdí, že väčšinou zhromažďoval americké údaje a odovzdal iba americké údaje Cambridge Analytike. To všetko musíme ešte overiť, aby sme naozaj mohli byť transparentní v tejto veci. Ďalšia otázka ma prekvapuje. Hovorili ste o tom, že WhatsApp je nebezpečný. Podľa mňa je to jedna z najbezpečnejších aplikácií, aká existuje. Je tu end-to-end encryption typ kódovania. Nikto si nemôže prečítať obsah žiadnych správ práve kvôli tomuto zakodovaniu end-to-end encryption. Takže je to super ochránený nástroj. Možno sú otázky, čo sa týka zoznamu kontaktov vo WhatsApp, o, to sa dá, o tom sa dá hovoriť, ale čo sa týka jadra, obsahu, posolstiev, správ, tak to je naozaj veľmi dobre ochránené. Moja otázka e, patrí Maxovi Šremsovi. Ja to v podstate poznám, teda jedna vec sa hovorí, že e, reklama, reklama na sieti a tá druhá, že sa dá zarábať e, copyrightom, teda reklama a copyright reklama. Takže toto umožňuje využívanie sieti a teraz konštatujeme, že v reklame samozrejme sociálne médiá sa pohybujú bez akýchkoľvek daní, a, ale tieto printové a iné médiá za toto musia platiť. Je tu nejaká parita, čo by sme našli do budúcnosti? A potom aj pokiaľ ide o autorské práva, pretože naši novinári a umelci pracujú a za to musia dostať odmenu, ale momentálne v sociálnych médiách sa im tejto odplaty nedostáva. Takže kultúrna identita Európy, ako ju zachovať, keď v týchto systémoch sme proti zákonu? Neviem. No, neviem. Myslím si, že Pravdepodobne môžem k tomu niečo pridať, aby mi to pomohlo zodpovedať túto otázku. My musíme opätovne premyslieť. Keď si nezapamätáte z tohto stretnutia nič, tak si zapamätajte toto. Tieto onlineové reklamy nie, sa nezakladajú vždy na údajoch alebo úsobných údajoch. Keď napríklad tam je niečo v kontexte, mm, keď máte to na tej jadrovej stránke, to, tú jadrovú reklamu, to sa nemusí vždy týkať osobných údajov a keď sa toto, toto existuje len vtedy, keď máte všetky informácie o tejto osobe a keby to bolo pravdou, tak by sme nemali reklamu napríklad pre televíziu a to vôbec nie je nejakým spôsobom zacielené. Takže musíme, aby sme to popísali presnejšie, tento argument. No a potom keď sa pozrieme na reklamy, teraz momentálne to naozaj skúmame, aj to financovanie, čo je za tým, ale musíme zistiť, kto z toho má aké peniaze. Napríklad som sa zaoberal vydavateľským právom v Rakúsku a oni hovoria, že oni tam zarábajú menej peňazí to cielenou reklamou ako necielenou, pretože tam má vlastne e, Google, Facebook najviac z tých e, výnosov. Takže e, oni, tak, toto je tiež veľmi dôležité aj v zmysle zachovávania súkromia, čiže tieto veci musíme kontrolovať lepšie. Nemôžeme povedať, že keď tam nie sú cookies, tak vydavateľ to neprežije finančne. Takže Mm, ešte stále mám 20 sekúnd a Richard povedal, že musíme diskutovať o zodpovednosti tretích strán. My nemusíme. Máme na to článok 26 až 28 GDPR a vlastne celá smernica tomu slúži, takže e, celé nariadenie tomu slúži, takže to je ošetrené. A teraz Miriam Dali. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka sa e, obracia na pána Švensa. Vy ste povedali, že vy tam máte parametre tej legislatívy, pokiaľ ide o výklad, ale my keď to vidíme z hľadiska európskych osobných údajov, Hm, nemôžeme k tomu dať bianko stanovisko, teda toto je otázka uplatňovania a výkladu a nás teda zaujíma budúca legislatíva. Teraz v jednej otázke vy ste povedali otázku zmeni, zmeni to, zmeni to ducha GDPR a toto zdieľame aj my, pretože zdieľame vaše obavy, či GDPR stačí na to, aby sme zabrzdili takéto zneužívanie osobných údajov. No a potom tiež, ako vy vnímate dôležitosť reformy e-privacy, to bolo na rade teraz zablokované. A ako vnímate budúcu prácu na ďalších zákonoch a predpisoch? Čo je tam hlavná priorita, na ktorú by sme sa mali v budúcnosti zamerať? Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. No pokiaľ ide e-privacy, ja som, ja som sa rokmi zaoberal GDPR a potom som už mal Bruselu dosť, ale podstate to musí byť zosúladené s GDPR a to nemôžeme brať ako automatizmus, že sa budú zdieľať tieto údaje. Takže toto je záležitosť, ktorú by som vo všeobecnosti uviedol. GDPR samotné E, keď sme prvýkrát čítali túto politiku súkromia veľkých e, spoločností, bol som veľmi prekvapený, ako oni zásadne ignorovali tie záležitosti, ktoré sa tu e, diskutovali. Napríklad ten súhlas E, takže tam je súlad s tým pro, produktom, ale potom to tu išlo hore, dole, hore, dole celú väčšnosť tejto inštitúcie a vždy znovu a znovu sa to prežúvalo a tie veľké spoločnosti to ignorovali, aj, aj, aj, aj Facebook s tým musí, musí sa do toho zapojiť a mm, Takže, čo je za tým? Toto, toto, možno, že, toto možno, že prehráme tento prípad keď eh, tie orgány na ochranu údajov, neviem, či sa tomu budú toľko venovať, ale eh, GDPR eh, je ignorované a mm, Obávame sa, že to bude otlačené nie len tí, ktorí vydávajú tieto pravidlá v Európe, ale ja, ja neviem, neviem, aký je tam obava za tým, ale je to veľmi zaujímavé, nakoľko až pokročila ignorancia v tejto oblasti, tá neznalosť a ignorancia. E, takže naozaj tí ľudia ignorovali e, tento zákon a my sme mm, dúfali, že tí, ktorí sa tomu venujú, že tí, e, to teda tam je viac ako 20 miliónov, ale 40, 4, sa tomu vôbec nevenovali. To je taký môj prvý dojem, ja neviem presne, ako to je. Mm, toto by mohlo donútiť orgány na presadzovanie práva aj tú možnosť podávania odvolaní, takže A to je len taká moja odpoveď a myslím si, že každý členský štát odpovie inak. A teraz má slovo pán Bütikofer. Vážený pán Ehm, a vy ste ma naozaj rozčulili svojim šarmantným cynizmom, keď ide o ten, e, o ten sú, súhlas, aj keď vieme, že sme porušili zákon Nemôžeme si dovoliť e, zaplatiť za drahých právnikov. No z tohto dôvodu sa nebudem e, pýtať vás moju otázku, ale obratím sa na pani Pacho. Či by mi podrobnejšie nevedela vysvetliť tie záležitosti, ktoré hovorila e, v záležitosti tej spoločnej žaloby, pokiaľ ide o zodpovednosť za ostatné opatrenia. Napríklad tieto algoritmy dozoru alebo algoritmy pravidiel, e, ktoré nám radia, že by sme sa tomu mali... Kde by, kde by, mali, kde by mali byť tie priority? Ďakujem veľmi pekne. Teda, aby som to oddelila, tieto kolektívne žaloby to je jedna vec. GDPR neumožňuje kolektívne žaloby. Toto sa tu vyskytuje vždy znova, čiže to nespadá pod GDPR. Toto ponecháva len na členských štátoch, že oni môžu poveriť organizácie, ktoré ochraňujú práva dotknutých osôb a oni potom môžu zastaviť toto toto protizákonné postupy, teda cez nejaké spotrebiteľské organizácie alebo nejak inak. Toto GDPR neumožní, ale tá nová dohoda so spotrebiteľmi, ktorú navrhla komisia v apríli, táto dohody umožňuje aj kolektívne žaloby pre porušenie ochrany osobných záujmov. Čiže toto je taký nástroj. Dúfam, že tento bude legislátormi čo najskôr prijatý, aby sme mali nejaké konkrétne postupy, pokiaľ ide o tieto porušenia ochrany osobných záujmov vo veľkom mera, meritku, pretože ako som už povedala predtým, máme tu štyri e, spotrebiteľské organizácie, ktoré predložia žalobu na súd, aj pokiaľ ide o Facebook, ale čiže inak to nie je možné. No a pokiaľ ide o tie algoritmy, myslím si, že toto je veľmi dôležitá otázka, pretože je to relevantné ohľadom GDPR, najmä pokiaľ ide o to, ako sa tieto algoritmy využívajú pre automatizované rozhodnutia, pre automatizované odpovede. A jedna z jadrových záležitostí je, že musíme preskúmať aj presadzovanie a otázka je, aké sú práva spotrebiteľov, pokiaľ ide o toto rozhodnutie, keď máte e, prístup k veciam na základe osobných údajov, ktoré boli použité, eh, či ste boli vylúčení alebo nie. A GDPR hovorí, že máte právo na vysvetlenie a máte právo toto rozhodnutie neprijať. Nož ale to je tiež ešte určitá neistota a to bude potrebné vyjasniť tak, aby ten výklad bol jasný. Ďakujem pekne. A teraz Medi Delvo. Ďakujem veľmi pekne. Takže a ja sa obrátim na pani Pacho. Ja som sa zúčastnila už dvoch častí tohto vypočutia a musím povedať, uh, tie otázky na Facebook, no Nemáme k tomu žiadne nové správy, všetko je dobré a všetko vyzerá dobre, ale keď sa pozrieme na ten body language, language tak mám E, taký dojem, že to, čo vy nám hovoríte, nie je celkom pravda. Takže nemáme novú legislatívu a dúfame, že naša agentúra na ochranu údajov bude trvať na tom, aby sa táto legislatíva presadila. Toto je výzva, ktorej musíme čeliť. Aj tá harmonizácia, ktorá, na základe ktorej sa to bude harmonizovať medzi členskými štátmi, to je tá najväčšia výzva. A potom možno, že ten súhlas to je e, dostatočné a možno, že niekedy budú potrebné tie kolektívne spoločné žaloby. Ale Eh, ochrana údajov v eh, rozsahu pôsobnosti tohto návrhu komisie, ale ako možno hodnotiť tú morálnu škodu, pretože toto je veľký problém. Vy hovoríte o finančnom poškodení, ale aj tá, tá morálna škoda, ako No, prepačte, hovorila som pridlho. Áno, ďakujem pekne. Myslím si, že toto je jedna z jadrových eh, otázok a nemám na to pripravenú odpoveď. GDPR uznáva, že sú, je, môže to poškodenie môže byť materiálne a nemateriálne, pokiaľ ide o zneužívanie osobných údajov, takže áno, keď je to materiálne poškodenie, tam je nejaká náhrada. A druhá vec je, že vieme, že hodnota údajov, na to nemáme žiadne normy, na to nemáme žiadne e, jasné, jasné, jasnú judikatúru. Takže myslím si, že budeme to musieť ešte preskúmať, čo napríklad rozhodne súd, keď jedna z našich členských organizácií, e, tam, sa, tam oni chceli 200 eur na dotknutú osobu zo strany mm, Cambridge Analytica. Takže to je len taká jedna referencia o ktorú sa opierali, ale sú aj tie nehospodárske škody. V niektorých prípadoch to bude veľmi ťažké dokázať, ale musia tu byť aj kompenzácie za tie nemateriálne škody. Ja by som k tomu len k tomu doplnil. My máme 615 eur odškodnenie a v Kanade kde je tá, tá, ten zákon, tam to môže ísť až do 20 tisíc kanadských dolárov. Čiže to v konečnom dôsledku rozhodne súd, ale 200 eur, myslím si, že to je úplne tá najnižšia hodnota. No ale keď to potom vynásobíte tými miliónmi ľudí, tak um, to bude zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne. Cornelia Ernst. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa obrátila na Maxa Šremsa mojou otázkou. Áno, už tu bolo veľmi veľa žalôb, bolo, boli tu spory, mm, niektoré boli úspešné a otázka dozorné orgány, spôsoby žaloby a dôvera. Moja otázka je, čo by mal Facebook urobiť, aby opäť získal dôveru Maxa Šremsa? To pre mňa e, je dôležité, pretože je tu taká sťažnosť nielen voči z Facebooku, ale aj na iných. A druhá otázka, ako to vyzerá s dozornými orgánmi, nakoľko sú títo vôbec schopní, nakoľko je táto kontrola dostatočná, kde sú tie praktické úniky a kde je účinná. No a potom e, by som sa e, vyjadrila k WhatsAppu, tak ako moja liberálna kolegyňa. Takže aj tu bezpečnosť údajov, WhatsApp, a k tomu by ste mohli povedať. Takže začnem od konca. WhatsApp, WhatsApp takže tam sa vlastne tie, tie údaje presúvajú na Facebook a nemôžem vám na to dať podrobnejšiu odpoveď, pretože by to nebolo ani právne e, odpovedať, nebolo by to v súlade s právom takto odpovedať, no a potom pokiaľ ide o tie orgány. Ja si myslím, že na základe GDPR tieto orgány majú tie nástroje, majú tie právomoci, majú možnosť udelovať sankcie, ale uh, Veľká otázka je tá kultúra. Keď ja som sa začal venovať i privacy, ochrane mm, súkromia ako, ako, ako, ako právnik. Oni mi predajú listok, ale inému nepredajú, takže uh, to je povedzme tie, to soft law, ale keď sa pozrieme na tie základné otázky, tak budeme to musieť odsledovať v nasledujúcich dvoch, troch rokoch, či sa to naozaj bude uplatňovať, či sa to bude presadzovať napríklad v bankách, alebo keď si budete kupovať nejaký listok na dopravu, takže toto bude veľmi, veľmi zaujímavé pozorovať jednotlivých členských štátov. No a potom to eh, GDPR, pokiaľ ide o ten súlad. 90% toho, čo robia, to je v poriadku, áno, využívajú to na produkciu, ale potom jedna tá sťažnosť, my sa pýtame, ako, ako tam môže byť vlastne ten nesúlad, to nie je také ťažké zachovať ten súlad s ochranou súkromia, ale tuto sú, je zase kulturálny stred z rôznych dôvodov a ten európsky prístup má rôzne štruktúry a oni chcú mať systém jeden pre všetkých a myslím si, že z toho samotného už vyplýva ten konflikt. Možno, že e, Facebook, keby sme to vyriešili tú vec s reklamou, možno by e, Facebook nebol až taký bohatý, ale to by vyriešilo možno ten problém. Pán Rubik, áno, Lord Allen, Mňa by zaujímalo, aká je spolupráca s Európskym orgánom pre ochranu osobných údajov a ako to vnímajú to írske DP, ten írsky DPC, jak to vníma on. Čiže kde vy vidíte tieto rozdiely? Nuž, aby sme si to vyjasnili, opäť mám niekoľko pozitívnych pozorovaní vývoja za posledné roky a my e, mesiace, keď pôjde o ten súlad s GDPR, takže e, tam je viacero tých európskych agentúr na ochranu údajov, takže my sme sa zaoberali len tým írským DPC a teraz sa zaoberáme už častejšie mm, vlastne viacerými týmito DPA v rámci celej únie a mm, je tu Steven Debman, ktorý je týmto úradníkom na ochranu údajov a jeho je, mama si vedomý svojej úlohy, vytvoril si kanceláriu, ktorá je naozaj veľmi závažná a teda vytvára tento DPA, tento orgán na ochranu údajov. Takže už v minulosti tu bola kritika, e, ktorá mal, bola oprávnená, bola tu taká, s ktorou nesúhlasíme, pretože sa zakladá na rôznej interpretácii zákonov, takže v niektorých prípadoch sme pred súdom vyhrali, niekedy sme prehrali, čiže niekedy sme mali pravdu a niekedy nie, takže Mm, takže máme tu tieto DPA. Áno, ja by som rád súhlasil s Maxom Šrempom tých 5 až 10 ale áno, to je možno cieľ, ktorý si môžeme vytýčiť aj pre seba. Izabela, ďakujem pekne. No, to, čo ste podali na úvod, to ste ma veľmi nepresvedčili ak naozaj chcete zakročiť proti tým falošným účtom, ak chcete mať naozaj seriózny systém, poslať bezpečnostný kód na mobil, to by bolo asi schodné riešenie. Inak e, mám pocit, že k tomu nepristupujete seriózne, ak tieto SMS nebudete posielať. A teraz normy ochrany údajov staré ustanovenia, aké tam boli právne základy. Vy ste hovorili o legitimnom záujme. Čo to vôbec znamená legitimný záujem? Používať údaje a zároveň ich e, kontrolovať, dohľadať na niečo to, čo to vlastne znamená. Áno, k tým fake účtom. Naozaj. Je to ešte otázka, otvorila diskusiu je tu široký princíp, data minimizácia podľa GDPR. Ešte nás nepresvedčili, že zber eh, citlivých údajov v veľkých objemoch na overenie niečej identity, že toto je opodstatnené, ale chápeme, že interčlenské štáty EÚ aj mimo eh, o tom diskutujú. Takže musíme uplatňovať veľkú obozretnosť. Momentálne je to tak, že keď sú tu určité pochybnosti o identite, závažné pochybnosti, máme pocit, že to je fake account. V takýchto okolnostiach požadujeme ďalšie informácie, ale obrátiť sa na všetkých užívateľov Facebooku a požiadať takéto informácie to sa možno zmení, možno, že legislatíva si to bude vyžadovať, napríklad Estonsko digitálnym ID, možno budú chcieť e, takéto niečo upraviť, ale momentálne to nie je schodné. Takže áno, aj z nás to znepokojuje, ale musíme vyvážiť e, záujmy bezpečnosti a osobných údajov a nezbierať viac informácií, než je naozaj striktne nevyhnutné. A pokiaľ ide o ten legitímny záujem, Ide o veci, ktoré potrebujeme, aby sme mohli jednotlivcom poskytovať služby, ktoré chcú. A súčasťou toho je aj tá aktivita, už to kolega opisoval, to je uh, to financovanie služby, aby bola k dispozícii, eh, bez toho sa nepohneme. Áno, zber údajov na stránkach tretich strán, to sa dá odseparovať, eh, third party consent requirement ale momentálne máme pocit, že toto je náležitý prístup a že je to v súlade s legislatívou GDPR, tak aby naozaj tá sociálna sieť mohla fungovať, jej kľúčové úlohy, jej kľúčové aktivity, aby sme mohli tú službu poskytovať každomu jednotlivcovi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Dlhé popoludne sa pomaly chýri k záveru. Dovolte mi, aby som sa všetkým poďakoval. Chcem sa poďakovať eh, za disciplínu našich hostí, dodržiavanie rečníckého času. Dovolte, aby som sa poďakovala aj tlmočníkom a chcem vás ubezpečiť, že si naozaj vážime vašu prácu, hovorí pán predseda a sme na vašej strane. Ďakujeme pekne. Aj tlmočníci ďakujú za láskavé slova. Chcem vám povedať, že ďalšia schôdza bude v Štrasburgu 2. júla. Máme už potvrdenie zo strany pána Kinga, pána Ansipa, pani Jorovej, podpredsedu Timmermansa a pani Verstager. Tí, tí posledne menovaní dvaja ešte nie sú potvrdení. E, pôjde o udržiavanie, udržiavanie e, e, európskeho práva a základných práv. Pani Sandberg by sa tam mala tiež zúčastniť. Ešte nie sme si úplne istý, či príde, nie je to ešte potvrdené, ale vieme, že ona si význam tej schôdze uvedomuje a bude sa snažiť prísť. Takže 2. júla ďalšia schôdza nášho výboru. A pokiaľ ide o prítomných členov LIBE, 28. júna máme schôdzu, ešte stále sa čaká na potvrdenie a potom 2., 9. a 10. budú naše bežné normálne zasadnutia v Štrasburgu, respektíve v Bruseli podľa toho, aký deň. Tým končím schôdzu, prajem všetkým pekný večer. Dobrý večer. Protesty tlmočníkov pokračujú už 21. deň a administratíva parlamentu sa stále nepokúsila náš pracovnoprávny spor vyriešiť. Práve naopak, generálny tajomník zaujal ešte tvrdšie stanovisko voči nám a to po 8-mesačných rokovaniach s výberom pre zamestnancov. Napriek týmto skutočnostiam sme na dnešnom zasadnutí, zasadnutí nerobili žiadne štrajkové protestné aktivity. Ďakujeme za pozornosť.